Okay. Um, can we... Eh, mala by som vás poprosiť schváliť návrh programu. Dobre. Eh, veľmi stručné oznámenie. Ako viete, eh, schôdza je prenášaná na webe. Dokumenty sú k dispozícii na aplikácii e-meeting a je tam aj nová verzia v rámci newsletter. V rámci spravodaja. A v spravodaji sa hovorí o delegácii IMKA do Lotyšska. Viem, že jeden z členov delegácie je tu a možno nám povie o chvíľočku pár informácií. Keď ja skončím moje oznámenia, tak ho poprosím, aby nám priblížil to, čo robili minulý týždeň. Jedna vec, ktorá sa bude konať budúci týždeň, Antonu, ktorý bol spravodajcom, eh, pokiaľ ide o otázku urovnávania sporov online eh, požiadal komisiu, aby eh, prezentovala europoslancom fungovanie platformy urovnávania sporov online a aký pokrok bol dosiahnutý v tejto platforme a to sa uskutoční 3. marca, takže budúci týždeň od 2. do 4. po obede v miestnosti 5G2. Takže ďakujeme veľmi pekne sekretariatu za zorganizovanie prezentácie komisie, čiže to bude prezentácia pre europoslancov a pre všetkých asistentov, pokiaľ ide o platformu urovnávania sporov online a myslím si, že to bude veľmi napomocné pre poslancov, poslankyne, pretože často dostávame do mailových schránok záležitosti od e, poslancov, ktoré sa týkajú práve takýchto urovnávania, e, takéhoto urovnávania sporov a chceli by sme vedieť, ako to, ako to prebieha. Môžeme schváliť zápisnicu alebo aspoň súhlasiť so schválením zápisnice, ak nebudú e, predložené žiadne pozmeňujúce návrhy sekretariatu do konca schôdze. A pokiaľ ide o aktuálne informácie z tých schôd, vždy máme stály bod, ktorý je v rámci nášho harmonogramu, ktorý je aj súčasťou trialogov, ale navrhujem, aby sme to nepoužívali len pre trialógy, ale aj pre iné príležitosti, kedy zastupovali poslanci IMKO v iných fórach externých a budeme o tom diskutovať aj na schôdzi koordinátorov zajtra, ale teraz by som eh, rada požiadala o informácie z tohto minulotýžňového výletu do, alebo teda pracovnej, pracovnej cesty do Lotyšska. Minulý týždeň sme boli, ano, v Rige, v Lotyšsku predsedala tejto delegácii Anna Maria Koraca Bild, bol som tam ja a bola tam pani Gebhardt a ešte ďalšia dáma, na ktorej meno si nespomeniem, z francúzských socialistov. Virginia, áno, ďakujem. Mali sme veľa plodných schôd, stretnutí s lotišskou vládou, lotišským parlamentom a aj so zástupcami organizácií pre ochranu zamestnávateľov a spotrebiteľov. Sústredili sme sa na ciele lotišského predsedníctva, ktoré sa sústredujú do oblasti rastu a zjednodušenia pravidel podnikania. To je veľmi naliehavá téma, horúca téma, ktorá by mala byť e, súčasťou agendy predsedníctva. Diskutovalo sa veľa aj o digitálnom jednotnom trhu a takisto sa hovorilo o tom, že Lotyšsko je jeden z najlepších príkladov v rámci Európskej únie, kde v mnohých ohľadoch dokonca predbehlo Estonsko, predbehlo Estonsko, hovorili sme o identifikovaní a takisto sme si porovnali e, program, ktorý sledujeme na úrovni IMKA s programom ich predsedníctva, pričom sme sa osobitne sústredili na niektoré ťažiskové spisy, ako je SUP. zajtra budeme o tejto téme diskutovať na našom výbore, tak aby sme zjednodušili tie postupy, aby sme plne využili tú hlavnú výhodu, ktorú máme a to je ten jednotný trh, e, naozaj sme sa sústredili na to použitie alebo vytvorenie jednotného trhu, aby sme nemali rozdrobených 28 dielších e, trhov, ale aby sme využili ten potenciál. E, myslím, že sme súhlasili na úrovni nášho výboru, ako aj spolu s tým lotišským predsedníctvom s takýmto cieľom, čiže ďalších nadchádzajúcich pár mesiacov sa budeme sústrediť práve na takýto cieľ a budeme sa snažiť bariéry existujúce nejakým spôsobom odstraňovať v tejto veci. Ďakujem, ďakujem pekne za aktuálne informácie. Ďakujem vám a tri trom ďalším poslancom výboru, ktorí sa zúčastnili tejto schôdze, tohto stretnutia. Je to veľmi užitočná vec a naozaj je dobré, že tam idete a že potom prinášate aj spätnú väzbu. Ďalšia delegácia vycestovala do Luxemburska a koncom júna, no na prvom maja, júna, a to bude teda, pardon. E, teda. E, ďalší bod programu sa týka pozmeňovacích návrhov e, pre správu Komy, pokiaľ ide o ochranu nevstupneného know-how a obchodných informácií pred tých neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením. A hneď dám slovo Lare Komi, spravodajkyne. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň. E, dnes sa budeme pozerať, budeme vyhodnocovať pozmejúce návrhy, ktoré sa týkajú práve obchodného e, tajomstva. Dostali sme ich 227 dostal ďalší výbor ešte viacej takýchto pozmenujúcich návrhov, čo len počiarkuje zaujímavosť tohto spisu a preto musíme nájsť nejakú spoločnú reč a spoločne sa dohodnúť na tom, ako, akú líniu si osvojíme. Skôr ako prejdem k vašim e, pozmeňujúcim návrhom, chcela by som pripomenúť, e, aký je vlastne ten cieľ, ktorý sme si stanovili a ktorý budeme predpovedať v rámci tohto spisu. Áno, chceme skutočne zlepšiť e, konkurencieschopnosť našich európskych podnikov formou inovácie. Chceme sa predovšetkým sústrediť na malé a stredné podniky. Ale je jasné, že rôzne záujmy tu vstupujú do hry a takisto iné, iné záujmy prezentujú jednotlivé subjekty, preto je nevyhnutné nájsť eh, správnu rovnovahu a o to sa budeme pokúšať. Eh, budem sa snažiť jasne povedať eh, to, že principiálne musíme modifikovať viacero veci a urobiť teda viacero pozmenení, ktoré povedú k zlepšeniu konkurencieschopnosti našich podnikov na európskej úrovni a predovšetkým na jednotnom trhu Chcela by som povedať, že text návrhu stanoviska, ktoré e, som prezentovala a už som povedala aj pri poslednej e, schôdzi, že to je základ, e, od ktorého sa môžeme odraziť. Samozrejme budeme riešiť niektoré ďalšie aspekty a tak, ako sme predpokladali, boli predložené pozmejúce návrhy, ktorých bude vychádzať potom kompromis. Budem citovať niektoré aspekty, v ktorých sa musíme dohodnúť nájsť nejaké kompromisné riešenie. Potom dám samozrejme priestor aj kolegyňam, kolegom, aby eh, mohli prehlbiť eh, niektoré tematické okruhy, kde chcú prezentovať niektoré ďalšie návrhy. Prejdem teraz v podstate veci. Najskôr rozsah pôsobnosti, tak tam boli prezentované, predložené rôzne pozmeňujúce návrhy. Eh, tie zdôrazňujú hlavne ten nezákonný ale neoprávnený, neoprávnené získanie a narábanie s obchodnými tajomstvami, ktoré je proti E, obchodnému záujmu a teda takisto aj proti verejnému záujmu, takisto je e, e, nevyhnutné zaradiť tam niektoré veci bez toho, aby sme explicitne odkazovali na konkrétne ustanovenia. Samozrejme, budeme schopní sa v týchto veciach dohodnúť. Myslím si ale, že je mimoriadne dôležité uviesť, že ide o minimálnu harmonizáciu, pretože sa domnievam, že je možné skutočne prijímať ustanovenia na národnej úrovni, aj prísnejšie, a to bude cesta aj do budúcnosti. Čiže my chceme harmonizovať, ale tam, kde členské štáty prídu alebo majú pripravenú lepšiu e, legislatívnu alternatívu, tak tam je nevyhnutné im to dovoliť. E, je nevyhnutné ďalej objasniť, že sa táto smernica nevzťahuje len na e, výrobky, ale aj na služby. Toto je troška problematické z pohľadu tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Takisto je nevyhnutné e, hovoriť o tom, ako budú e, používané takéto obchodné tajomstvá. Toto sú aspekty, ktoré neboli ešte zatiaľ zvažované Európskou komisiou, ale e, rada každopádne zvažuje takéto kroky. A aj podľa mňa toto musí byť patrične zohľadnené. Ďalej to, takisto je nevyhnutné lepšie objasniť tento aspekt hlavne pokiaľ ide o verejné zákazky a takisto pokiaľ ide o používanie takýchto údajov zo strany verejných správ. Takisto je nevyhnutné pripraviť e, lepšie, bezpečnejšie ustanovenia, ktoré zabezpečia lepšie fungovanie pre spoločnosť ako takú a pre zúčastnené strany. E, hovorili sme s podpredsedom tým o otázkach, ktoré sa týkajú zamestnancov a ich práv ako si spomeniete na vystúpenie e, kolegu e, Koferátovho, ja som sa stotožnila s tým, že je nevyhnutné e, mať možnosť, alebo dať teda priestor aj týmto stranám, alebo týmto subjektom, ktorí do toho vystupujú. A takisto je nevyhnutné zlepšiť mobilitu samotných zamestnancov. A ďalší aspekt, ktorý sa týka vymedzenia pojmov, návrhy, ktoré boli predložené, nie sú problematické, aj keď v niektorých, e, dokonca teda v niektorých prípadoch zlepšujú text e, komisie. O chvíľočku teraz prejdem k témam, ktoré e, považujeme za mimoriadne citlivé. Ide o zodpovednosť za neoprávnené konanie. Tie dve zodpovednosti sú zodpovednosť na strane tej, tej, tej, toho subjektu a potom na strane tej, tej iniciatívy, ktorá vznikla Teda zodpovednosť vychádza z istého, istého, istého vedomia, istého vedomia spáchania takéhoto, takéhoto činu. A ako viete, minule som povedala, že ja dávam prednosť objektívnej zodpovednosti, ktorá je prísnejšia, prísnejším typom zodpovednosti, ktorá lepšie ochraňuje obchodné tajomstvo pokiaľ ide o tie záujmy, ktoré sú tu uvedené. Hovorí sa o ochrane základných práv E, naozaj sú tu otázky práv e, jednotlivých osôb, spotrebiteľov, právnických osôb. E, toto sú všetko veci, ktoré sú upravené v úvodných ustanovách 23 a 24. Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich schôdzach, tak je nevyhnutné príjmať také ustanovenia, ktoré nebudú zmenšovať súčasnú mieru ochrany, ktorá je zabezpečená v oblasti základných práv a takisto je treba nevyhnutné e, sledovať, akým spôsobom, ako je teda judikatúra nastavená tak na úrovni Luxemburského ako aj Štrasburského súdu. Niektoré veci sa týkajú tu na výlučne len e, slobody prejavu, slobody informácií, ale nie je možné ostatné e, práva potláčať na úkor tohto, tohto práva, pretože sú situácie, v ktorých vystupujú do popredia práve otázky napríklad trestnej, trestnoprávnej zodpovednosti Naozaj by som e, bola rada, keby sme si vymenili v tejto veci e, názory a bolo by možné e, nejakým spôsobom aj ohroziť tú, tú integritu takýchto obchodných tajomstiev, keby sme dobre neupravili otázku základných práv. Teraz sa dostanem k tým posledným bodom. Ešte jednu vec som, pardon, zabudla, jednu pasáž. E, myslím si, že by bolo vyváženejšie ponechať tam všeobecný odkaz na e, nástroj ochrany základných práv, ale aj v tejto veci, ako som už predtým e, zdôraznila, som samozrejme otvorená dialogu. Pokiaľ ide o promočacie lehoty, sú tu rôzne návrhy, som si istá, že nájdeme správny kompromis. Súhlasím s tým, čo mi dali na vedomie viacerí kolegovia, že by bolo možno lepšie nájsť spoločný názov, spoločný termín, e, spoločnú lehotu, teda to znamená jednu spoločnú lehotu, ktorá by potom platila v jednotlivých členských štátoch. E, ako potom ďalej e, je možné odvolať sa proti takýmto sankciám? Nevidela som tam nejaké konkrétne problémy. Podľa mňa návrh komisie je vyvážený. Aj napriek tomu, že by bolo nevyhnutné posúdiť možnosť konať ex ofo zo strany sudcu a tak, aby boli lepšie stanovené tieto náležitosti súdnych sporov. Samozrejme, to je dôležité pre niektoré strany sporov. A musíme e, rozhodnúť spoločne aj ďalší strategický bod. Otázka, či považujeme za vhodnejšie vyšpecifikovať rôzne verejné záujmy, ktoré do toho vstupujú, e, na, na rozdiel od nejakého všeobecného odkazu na verejný záujem. Toto je otvorená vec a ja som za to, aby sme tu neohrozovali samozrejme verejný záujem, o tom nie je pochybnosti, ale nemôžeme samozrejme ohroziť ani záujmy jednotlivcov ako ani podnikov. Mali by sme nájsť takú vodiacu hlavnú líniu a tá už bola načrtnutá aj komisiou a teraz nadviazal e, parlament a tým by malo byť, tou líniou by malo byť posilnenie pozície malých a stredných podnikov a mali by sme ísť touto líniou, pretože e, tu považujeme za úplne podstatnou. E, tu ukončím e, prezentáciu e, jednotlivých, teda jednotlivých pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, už v niektorých, na niektorých veciach pracujeme, navrhujeme niektoré riešenia, ale myslím si, že dnes táto schôdza bude užitočná aj nevyhnutná na to, aby sme mohli nájsť spoločné riešenie v tejto citlivej téme a zároveň je to aj vec podstatná z pohľadu vnútorného trhu. Thank you, Lara, for that excellent... Ďakujem, Lara, za vynikajúcu po, si popis situácie, ktorá je veľmi zložitá. Viem, že tieňový spravodajca za SAD tu nie je. Chce niekto vystúpiť za SAD, alebo sa k tomu vrátime neskôr? Dobre, takže máme Clark z ECR a samozrejme potom prejdem cez tieňových a potom Následne, ak eh, chcete E, sa vyjadriť, tak sa prihláste, aby som vás dala na oznam, ale dajte mi vedieť. Máme Klár, ďakujem pekne, pani predsednička, by som chcela poďakovať spravodajkyni za prácu na tejto problematike zmeny, ktoré sme my predložili za CR, er majú zabezpečiť jednoducho to, že obchodné tajomstvo stane užitočným praktickým nástrojom na podnik, pre podniky, pre vývoj ich produktov a služieb a pre zachovanie hodnoty ich investícií do výskumu, inovácií a kreatívnych úvah, ale konkrétnejšie naše pozmeňujúce návrhy 81 e, a 101 majú zabezpečiť to, aby definícia nezákonného správania sa nebude neprimerane obmedzujúce a e, bude zohľadňovať stanoviska v situácii v jednotlivých členských štátoch tak ako je to aktuálne akceptované aj na rade. Takisto sú tu záruky v článkoch 4 a 6, tie už existujú a podľa nás tá definícia tu nie je vhodná, pretože nie je možné jednoducho dokázať e, nekalé postupy a e, ťažko bude obhájiť e, užitočnosť ochranu obchodného tajomstva. Čiže ak to príliš obmedzíme, tak znemožníme podnikom využívať možnosti ochrany informácií a know-how a preto tým podrieme v podstate pôvodné zámery tejto smernice. Chceme, aby táto definícia nezákonného správania sa e, ostala neobmedzujúca. Takisto podľa nás je vhodné mať dlhšie premočacie lehoty, tak ako je to v poznajúcom návrhu 161, pretože vnímame to tak, že ľudia z praxe e, vedia, že chvíľu trvá, kým zozbierajú potrebné dôkazy a e, E, to teda je časovo náročné a naozaj máme v stanici článok, ktorý má ísť proti zneužívania týchto vecí. Čiže súhlasíme so spravodajcom v tejto veci, že e, by e, mali byť poskytnuté dlhé premošacie lehoty, aby teda mali možnosť ľudia sa stiažovať a teda predložiť svoj prípad v náležitom čase. 167 a 181 moje pozmeňujúce návrhy podľa nás nemá zmysel chrániť obchodné tajomstvo. Ak sú súdne spory ohľadom obchodného tajomstva, teda ak sú súdne spory, tak je e, možné hovoriť aj o obchodnom tajomstve a tu hovoríme o tých zneužívajúcich súdnych sporoch, ale myslíme si, že to takisto pomôže zabezpečiť aj to, že keď dojde k súdnemu sporu, tak tí, ktorí potrebujú poznať obchodné tajomstvo, môžu jednoducho byť náležite chránení a tak sa zabezpečí e, spravodlivý sú, e, Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov ďalších mojich kolegov, mnohí sa zameriavajú na ochranu e, zamestnancov. E, zamestnávateľe ich zavezujú obme, e, teda ochranu obchodného tajomstva, to môže byť obmedzujúce a v prípade to môže byť zneužité proti ním. Ale to nie je cieľom tejto smernice, ako hlavným cieľom e, ten majetkový aspekt obchodného tajomstva sa tu nerieši, ale ide o to, že tu vznikajú aj také situácie, kedy obchodné tajomstvo sa poruší a to je veľmi špecifické. E, ďalšie sa týkajú slobody na informácie, to zvažujeme a takisto máme pocit, že je to trošku zbytočné vzhľadom na to, že existujú už teraz ustanovenia v návrhu, a, že nie, nie je potrebné ďalej meniť. Vo všeobecne sme presvedčení o to, že je potrebné zamerať sa na správny cieľ tejto smernice a dať podnikom a ľuďom, ktorí sú vlastníkmi obchodného tajomstva, patričné nástroje eh, aby sa mohli chrániť. Pre všetkým sa jedná o malé stredné podniky, aby sme umožnili dostatok času v rámci definícií a v rámci premočacích lehôz, aby mali možnosť dať dohromady eh, prípad a, e, a podať teda žalobu na súd. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Thank you, Kai Kalas. Ďakujem Kaj Kalas za liberálov. Ďakujem pekne je tu množstvo poznaňujúcich návrhov, ale dúfam, že sa nám podarí nájsť taký kompromis, ktorý vyšle dobrý signál z IMKO pre výbor Júry, že teda konštruktívne k tomu pristupujeme. E, pre moju skupinu je podstatné to, že aby táto legislatíva skvalitnila fungovanie vnútorného trhu a podporila inovácie, e, ešte stále je ťažké dokázať, že obchodné tajomstvo bolo odsudzené, je dôležité, aby legislatíva e, pôsobila odrádzajúco e, na tých, ktorí chcú zneužiť e, obchodné tajomstvo. V Lani bolo množstvo, a teda bude rásť počet súdnych sporov, tak to nepovedie e, e, k dobrým výsledkom pre e, žalobcu. Takisto mnohé pozmenujúce návrhy, v nich sa snažím zabezpečiť to, aby veci nešli na súd s cieľom odložiť uvedenie niečoho na trh a preto som navrhla obmedziť premočaciu lehotu a zabrániť nevhodným prekážkam hospodárskej súťaže E, viem, že tie kritéria tam boli príliš vágne a dali veľký priestor pre možné zneužitie. Ak existuje legitímny záujem e, na ochranu, tak by tu jasne mal byť uvedené, o čo sa jedná. Napríklad rovnakým spôsobom, e, ako je to v prípade slobody prejavu. Napríklad a čo sa týka morálnej újmy, myslím si, že by sa malo zohľadniť to, že pri výpočte poškodenia samozrejme fyzických osôb, pretože nie je veľa členských štátov, ktorí dávajú možnosť eh, eh, eh, stiažovať sa za morálnu újmu právnickým osobám, čiže morálna újma pre fyzické osoby, zamestnancov. Tá sa dá ťažko vyhodnotiť, takže ak sa jedná o újmu celkového podnikania, celkového podniku, tak je možné vypočítať nejakým spôsobom túto újmu. Čo sa týka služieb, hodne som diskutovala s komisiou a tá povedala, že zastavenie používania prostriedkov na ochranu obchodného tajomstva v rámci poskytovania služieb e, a že teda nie je potrebné nič pridávať do definície e, porušenia predpisov, tak ako je to pri tovaroch, ale e, myslím si, že služby by mali byť rovnako chránené ako tovar e, pred odsudzením. Nemôžem podporovať pozmeňujúci návrh, ktoré tu zavádzajú možnosť členským štátom zaviesť svoje ďalšie reštrikcie a obmedzenia, ak nemáme harmonizovanú definíciu toho, čo je obchodné tajomstvo, čo je zákonné alebo čo je nezákonné získanie a zverejnenie informácií. Ak nemáme toto, tak potom nemáme harmonizovaný systém a nariadenie. Takže sa stratí prínos niečoho na európskej úrovni. A to boli aj to sú akési kľúče na podporu cezhraničných inovácií. Takisto ešte otázka administratívnej záťaže. Neviem, aký prínos má vytvorenie novej siete spolupráce a výmeny informácií. Možno je to preto, že som z malého štátu a možno v Taliansku alebo niekde vo Francúzsku e, je to len jedna ďalšia osoba, ktorá bude zabezpečovať výmenu informácií a nie je to zase až také veľké číslo v rozpočte, ale keď máte malý rozpočet, tak e, to pocítite, aj keď sa tam pridá iba ďalšia jedna osoba, ktorá zabezpečuje byrokraciu. Takže neviem, vytvárame siete pri každej legislatíve prijatej na európskej úrovni. Nie je to možné vyriešiť tieto veci už cez existujúce siete? A ešte na záver, uh, premočacie lehoty. Podporujem komisiu a je na vás dva roky ako maximálna premočacia lehota. V praxi to vyzerá tak, že podnik e, zažaluje, obratí sa na súd čo najskôr, aby mohol získať dočasné opatrenia, ako napríklad e, okamžitý príkaz alebo teda zákaz používania nejakého produktu. A samozrejme, nikto nebude čakať 6 rokov na to, aby sa obrátil na súd, takže maximálna premočiaca lehota 2 roky nebude mať negatívny dopad na aktuálne praktiky. E, samozrejme, budem rada spolupracovať so spravodajkyňou aj s kolegami na tejto problematike a e, netrpezlivo očakávam kompromisné pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pascal Dohan ako ďalší rečník za zelených. Ja sa obrátim na zástupcu GUE. Ehm, samozrejme nechcem vystupovať pred nimi, ale dobre, v jednom prípade nechcem vyvolávať nový diplomatický incident, e, tak ako tomu bolo naposledy. No, ja už som to povedal naposledy. Ja nebudem strácať veľa času v tomto výbore a pripomínať základné princípy, ale Myslím si, že sa tu nezhodneme, zásadným spôsobom nezhodneme na filozofii a na nutnosti tohto textu. Pre mňa tento text, tak ako som pochopil vystúpenie komisie, komisia hľadala rovnováhu, aspoň deklarovala, že hľada rovnováhu cez túto smernicu a cieľom bolo chrániť e, malé stredné podniky, a čiže nie veľké firmy, nie farmaceutické firmy, o ktorých budeme hovoriť neskôr, ale išlo o chrániť ochranu malých a stredných podnikov, ktoré nemajú špecifickú legislatívu v EU, ktorá by umožnila chrániť to, čo nazývame vo všeobecnosti know-how alebo obchodné tajomstvo vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku, v Anglicku, to všetko je chránené, ale v niektorých štátoch jednoducho nie je takáto legislatíva. Dobre, chápem. Ale toho, čo som si prečítal, tak celá tá filozofia alebo logika tohto stanoviska, spôsob, akým pristupujeme k tomto obchodnému tajomstvu, to je na veľkú škodu, je to veľmi škodlivé v porovnaní s tým, čo podľa mňa by sme mali v Európe zachovať. To, že by sme mali povedať, že chceme zabezpečiť konkurencieschopnosť podnikov, to je samozrejme Dobre, v poriadku, podniky majú fungovať a robiť svoju prácu a konkurovať si. Ale dajme toto bokom a povedať si, že sociálne normy, environmentálne normy, ktoré sú európskymi normami a ktoré sú práve tým, čo americké konkrétne firmy sa snažia obmedziť v rámci tej budúcej transatlantickej dohody. Tieto nie sú chránené v mene konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov alebo iných podnikov, to je jednoducho e, falošné tvrdenie. A teda trvám na tom, že by sme mali zvážiť to, že v tomto texte by sme mali obmedziť e, to, o čom to má byť. To znamená ochranu know-how, priemyselného procesu, obchodného procesu, to znamená produkcie aj po komercializáciu, s tým nemám problém, to znamená, e, či už výrobkov alebo služieb, ale obmedziť sa iba na toto a povedať jednoznačne, že tento text nemá za cieľ e, obmedziť právo na informácie. Či už sa to týka zamestnancov, novinárov, spotrebiteľov a že je potrebné zvažovať tieto, alebo teda, ak považujeme použitie týchto práv ako e, Eh, obhrozenie obchodného tajomstva nie je vhodné. Musíme zachovať priemysel a európske hospodárstvo eh, voči zvyšku sveta, konkrétne voči Číne, Brazílii a ostatným. A za každým, keď sa snažíme eh, mať pravidlá transparentné a ochranu spotrebiteľa, ochranu zamestnancov, tak otvárame naše trhy a otvárame európske trhy krajinám, ktoré nerešpektujú ani sociálne, ani environmentálne normy. Čiže robíme jednoducho ťažkú, veľkú chybu. Chybu, ktorá poškodí naše podniky, pretože v končnom e, eh, okamihu nebudeme môcť eh, konkurovať e, s ostatnými, ktorí majú inú sociálne a environmentálne normy ako Čína či Brazília a podobne. A to je veľká chyba. My z toho robíme pravidlo, aby sme mohli vyrábať a ísť na európske trhy. A my by sme mali chrániť E, naše podniky a náš priemysel a nie naopak. A teda som proti celej tejto filozofii, e, a tá je v logike pozmeňujúcich návrhov. Nebudem zachádzať do tých pozmeňujúcich návrhov, pretože som optimista, videl som prácu spravodajkyne, takže nepochybujem o tom, že sa snaží zbližiť naše pozície, ale naozaj chcel by som trvať na tejto otázke, pretože, alebo na týchto otázkach, pretože to sú zásadné otázky. Ak nebudeme mať jasnú definíciu toho, čo je obchodné tajomstvo, tak nebudeme chrániť podniky, ani malé, ani iné. Napríklad farmaceutické laboratória, ktoré majú veľký záujem na to, aby bol tento text, pretože e, vlastne nebudú musieť potom e, porušovať e, m, obchodné tajomstvo a budú môcť vyrábať generické produkty. Takže my jednoducho obmedzujeme možnosť, nie my, sa v Európe, ale možno aj niekde inde, jednoducho nebude možnosť vyvíjať generické produkty, e, ktoré sú chránené. Čiže to je zásadný problém a táto demokratická logika by mala byť zameraná smerom na väčšiu transparentnosť a na a ešte raz opakujem, ochranu. Ochrana by mala chrániť len legitimné záujmy, striktne legitimné záujmy. A v tom prípade ako je to genericky povedané, to nie je pravdou. A čo sa týka zvyšku, čo sa týka mobility zamestnancov, e, ďalších premožacích lehôd a tak ďalej, tam predpokladám, že nájdeme nejaké riešenie. Myslím si, že e, sa v niektorých bodoch zblížime v názoroch. Pani Keferati naposledy povedal viacero pripomienok, s ktorými môžem jednoducho len súhlasiť. Takže to cez kompromisy vyriešime. Prepač, že som hovoril tak dosť dlho, ale snažil som sa naozaj upozorniť pani spravodajkyňu na to, že ak sa budeme príliš riadiť logikou deregulácie, že to nebude slúžiť nášmu hospodárstvu, ani nášmu priemyslu, ani európskym hodnotám. Thank you. If I Ďakujem. Ak by som opätovne ešte raz mohla vysvetliť poradie, v akom vyvolávam rečníkov, vždy začnem spravodajcom potom cez tieňových spravodajcov a ak za nejakú politickú skupinu tieňový nie je prítomný, tak vždy dám príležitosť nejakomu inému povedať, že chcem vystúpiť za politickú skupinu, čo som vždy robila v prípade, keď tieňovi nebol prítomný. A potom budem pokračovať, teda v tom zozname tieňových spravodajcov poradí veľkosti politických skupín a potom e, vystúpia všetci ostatní poslanci, ktorí sa chcú vyjadriť. Pán Nelson je na prvom mieste po spravodajcoch a tieňových spravodajcoch. Ak chce ešte niekto vystúpiť, e, poprosím, dajte mi vedieť. Nechcem tu vyvolávať žiadne diplomatické incidenty. Ďakujem veľmi pekne. Je pondelok a myslím si, že s tými diplomatickými incidentami môžeme počkať na zajtra. Dobre, takže pokiaľ viem, tak tu už za GUE, teda nevidím nikoho za GUE. Dobre. Pán Nielsen, nech sa páči. Tak så mycket. Jag, jag är inte SODs skuggrapportör, utan jag deltar bara i... Ďakujem, ja naozaj nie som spravodajca som, ale chcel by som vystúpiť v tejto diskusii tak vo všeobecnosti. Sú také dva prvky, o ktorých som chcel hovoriť a upozorniť na ne. Predovšetkým chcel by som upozorniť na to, že je to veľmi citlivá, naozaj veľmi citlivá problematika a je tu veľké riziko, ktoré by sme mohli kvalifikovať ako riziko zatvorenia sa. A toho by sme sa chceli, chceli vyhnúť. Je tu veľké riziko, ktoré nemôžeme jednoducho podceniť Videli sme, čo sa dielo v iných regiónoch, čo sa týka športu. Eh, no, ide o to, že inovácie jednoducho si práve vyžadujú to, aby ľudia, ktorí majú množstvo nápadov, mohli byť tvoriví a mohli sa premiesňovať. Nemôžeme ich niekde uviazať, pretože si uvedomujeme, že sú určité podniky, ktoré zabezpečia to, že keď eh, Mm, ja neviem, pracujete na nejakom produkte a potom toho zamestnanca obmedzujú. Čiže veľmi dôležité, aby sme mohli zabezpečiť aj faktor presúvania sa a podporovať takého tvorivého ducha. Nemôžeme jednoducho sa uzatvárať. Druhá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, e, to sa týka toho, že by sme mali mať taký systém, v rámci ktorého odbory majú právo mať zástup sú vo vedení podnikov. To systém existuje a dobre funguje. A vďaka tomu máme možnosť negociovať, diskutovať a naozaj musíme mať iný systém, ktorý by práve zabránil e, tomu, aby neboli zastúpení všetci a musí byť interakcia, musia byť zastúpení ostatní pracovníci. Potrebujeme teda systém, ktoré by bol podobný k tomu, ktorý máme, pretože ten veľmi dobre funguje. Thank you very much. And it is really... Ďakujeme. A skutočne pomáha, keď sa k tomu vyjadruje aj tie spravodajcovia, spravodajcovia, pretože oni často prichádzajú s nejakými novými nápadmi a toto vlastne potrebujeme. Ešte niekto ďalší, kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Nie, Lara, chceš to zhrnúť? Alebo komisia chce niečo povedať? Nie, komisia sa iba usmieva, počúva, okýve hlavou. Takže Lara, ďakujeme. Eh, ďakujem pekne, veľmi stručne, eh, pretože tie veci, ktoré boli prezentované, tak ja som si ich poznačila a potom to budem jednotlivo vyhodnocovať. Chcem sa poďakovať kolegyňam, kolegom tie malé a stredné podniky často majú len jedného spoločníka, ako napríklad remeselníci alebo živnostníci a preto potrebujú ochranu. Či je to na úrovni jednotlivca alebo na úrovni podniku, či je to v verejnom alebo súkromnom záujme. Ale samozrejme takáto výmena názorov ma necháva spokojnou a chcem sa aj poďakovať eh, tým kolegom, ktoré tým kolegom, ktorí sa pripojili k tej mojej filozofii, ale takisto chcem poďakovať kolegovi Duranovi, ktorý e, sa odvolal aj na to, čo povedal pán Konferati. My ako zástupcovia Talianska, my sme o tom už hovorili teda aj naposledy cez pána Konferatiho a my sme e, zadefinovali líniu ochrany malých a stredných podnikov v tom dokumente, ktorý sme vytvorili. Ja som e, teda spokojná, že ste vychádzali z jeho diskurzu, tak povediac, proti e, tomu, čo sme navrhli. A každopádne to, čo ste dnes povedali pochválne na adresu pána Konferatio, tak to sa vzťahuje troška aj na moju správu a tým pádom som e, rada, sme všetci zastancami ochrany malých a stredných podnikov. Naozaj e, by som chcela, aby bola jasná tá diskusia aj pokiaľ ide túto pasáž. V predchádzajúcej legislatíve, v predchádzajúcom funkčnom období, keď sme riešili podobnú legislatívu, tak sa hovorilo o tom, že nemajú znášať malé a stredné podniky, ktoré sa týkajú vytvorenia nových štandardov. Musíme teda ochrániť najskôr malé, ktoré často chcú začať fungovať formou startupu alebo nejakého podniku, ktorý je naviazaný na väčší. Ja zamýšľam ochraňovať práve tie malé podniky, ktoré ospravedlníte Mm, teraz niekedy tá veľkosť je okolo 250, aj majú 250 to malé podniky zamestnancov, čiže to už eh, presahuje z môjho pohľadu definíciu malého podniku. Takže eh, ja som sa nakoniec, e, som teda rada, že ste sa stotožnili s tou líniou pána Koferatyho, tá je do veľkej miery aj mojou. OK, um, thank you very much. Dobre, ďakujem ešte prepáčte, pani predsednička. Takže lehota a harmonogram, všetko mi to vyhovuje. Dobre, takže len na vysvetlenie ďakujeme za vašu prácu. Máme viac než 200 na návrh od tohto výboru a ďalšie výbory sa pridajú. Takže to bude určite veľa práce, ktorá nás čaká, aby sme sa dopracovali ku kompromisným pozmeňujúcim návrhom. Takže preto opäť budeme hovoriť 16. 17. marca o kompromisných pozmenujúcich návrhoch predtým, než 24. marca budeme hlasovať. Takže budete mať čas si to ešte zvážiť, než spíšeme tie kompromisné pozmenujúce návrhy a teda 24. marca sa to bude hlasovať a potom vo výbore Júri sa bude hlasovať 16. apríla júrie Júri gestorským výborom. Chcela by som len pozdraviť študentov, z univerzity v Birminghame, ktorí sa pozerajú na nás online a sledujú pokrok zaznamenaný v súvislosti s touto správou. Je to súčasť nového akademického projektu o e, vnútornom trhu. Je to nový kurz európskej politiky a vnútorného trhu, takže vedie to tam pán Harvey, ktorý je môjim prechodcom, je zodpovedný za tento projekt Takže myslím si, že skutočne toto bude veľmi užitočné pre eh, študentov v Európe. Ďakujeme. And we're just going to take a couple of minutes to... Teraz si dáme prestávku pár minút, než ďalší správodajca predstúpi. Thank you. We're waiting for Ildiko Galpelt. Čakáme na Ildiko Galpelt. Mohli by ste niekto povedať, že už eh, jej bod je na rade? Um, ladies and gentlemen. Takže, dámy a páni, prosím, venujte mi pozornosť. Chvíľočku. Takže, myslím, že spravodajkyňa je ešte na eh, zasadaní alebo takto na misii eh, delegácie a vráti sa až v stredu. Oznámila to pred dvomi týždňami ale pán López Istrios bude hovoriť za ňu príbehu tejto výmeny názorov, ale ten tu tiež nie je. Ako vieme, sú to také indikatívne harmonogramy a je mi trochu trápne, že tu zdržujem zaneprázdnených poslancov, ktorí majú veľa iných vecí, čo robiť dokiaľ čakáme, kým iní prídu. Takže my sa vždy snažíme to presne naplánovať tak, aby e, spravodajcovia boli v tej dobe flexibilní. Takže pokiaľ ste spravodajca alebo tieňový spravodajcov a nemôžete sa dostaviť v pondelok po obede, ale môžete prísť v útorok ráno, tak e, to vždy kvôli vám môžeme preložiť. Ale nebolo to možné, pretože ona sa vráti až v stredu, pani Pelc. Ale teraz je tu koordinátor za EPP, teda začneme našu diskusiu a on zastupí spravodajkyňu v tomto bode. Je to v poriadku? Ďakujem, Andreas. Takže pôjdeme rovno k stenovým spravodajcom, ktorí predložia svoje správy a potom pán López White už tiež príde medzi nás. No a a viem, že spravodajkyňa si toto pozrie na internete a taktiež sa vám potom bude môcť vyjadriť. Takže ďakujem, že ste počkali a ako pre bude hovoriť Nikola Dante za SND. E, ďakujem pekne. E, Teraz sme v situácii bez toho, aby sme si mohli vypočuť e, to, čo vraví spravodajkyňa, ale už sme mali možnosť predtým si vypočuť tie body, ktoré, v vychádzala teda vo svojej správe spravodajkyňa a my sme predložili sériu pozmeňujúcich návrhov, ktorých e, zámerom je e, sústrediť túto reformu alebo túto revíziu e, governance, ale teda hospodárskeho riadenia, pričom chce to zosúľadiť v najväčšej možnej miere s reálnou ekonomikou, čiže rozvoj vnútorného trhu, to všetko sú ciele a my sme to prezentovali aj v pozmeňujúcich návrhoch, ja som ich teda tiež predstavil a myslím, že sme našli aj iné pozmeňujúce návrhy od kolegov, e, ktoré išli tou istou líniou. Ja si myslím, že musíme maximálne využiť e, možnosti, ktoré e, pochádzajú z plánu, ktorého predložila Junckerová komisia, hlavne pokiaľ ide o investičný plán. Mimoriadne dôležité je, že to môže predstavovať strategický prvok pre rozvoj vnútorného trhu a takisto aj pokiaľ ide o oznámenie o flexibility a takisto ďalší prvok, ktorý môže tej reforme hospodárskej, hospodárskej správy a riadenia dať nový stimul. A toto všetko nám ponúka využiť tie príležitosti, ktoré sa núkajú a reálne prepojiť tieto dva aspekty. Videl som, že viacerí kolegovia predložili pozmeňujúce návrhy ktoré idú týmto smerom, e, teda vyzdvihli nevyhnutnosť e, koncentrovať investície na prospech e, odvetví, ktoré sú súčasťou reálneho hospodárstva a ktoré predstavujú pridanú hodnotu pre Európu. A Terabela Prieto, grapiny, Duran, to sú ich pozmeňujúce návrhy a takisto pozmeňujúce návrhy kolegu Švába. A tie sa osobitne sústredujú na odvetvia, ktoré sa týkajú rozvoja digitálneho trhu na verejné zákazky, týkajú sa dopravy, takisto idú nad rámec výskumu a inovácií, takisto e, sa snažia e, presunúť a posunúť naše hospodárstvo smerom k udržateľnejšiemu modelu. Viaceré pozmeňujúce návrhy e, smerovali k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu pre spotrebiteľov, pre podniky, pre malé a stredné podniky. E, spolu konštitujem, že ešte stále napriek tomu, čo sa udialo za posledné roky v Európe, že nedokážeme touto formou e, posilniť dostatočne vnútorný trh. E, ideme nejakým spôsobom k jeho redukovaním alebo minimalizovaním z tohto pohľadu. Nebudeme sa stavať priaznivo k týmto pozmeňujúcim návrhom nemyslím si, že teraz e, je vhodná čas na, vhodný čas na zatiahnutie ručnej brzdy. Bolo by skôr lepšie posilniť ten vnútorný trh a dať mu väčší stimul, zabezpečiť e, väčšiu kohéziu na európskej úrovni, ktorá umožní jej rásť ako e, hráčovi na globálnom trhu. V ďalších, v ďalších týždňoch budeme pracovať teda na zadefinovaní kompromisov pred samotným hlasovaním a budeme riešiť jednotlivé otienky a e, jednotlivé detaily týchto pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme, Antonio. Vy zastupujete spravodajkyňu. Dala vám nejaký, niečo, čo máte prečítať alebo sa ňu predniesť? Dobre, takže si vás vypočujeme. Ďakujem za slovo. Takže budem hovoriť za Iliko Galpels. Ako viete, ona je podpredsedničkou Európskeho parlamentu, teraz momentálne na misii, zastupuje tam Európsky parlament a ja tu budem hovoriť v Jemene. Poprvé, spravodajkyňa, vítam väčšinu pozmeňujúcich návrhov, keď návrhu stanoviska je si vedomá toho, že je treba sa ešte sústredovať na kľúčové piliere v rámci európskeho semestra. Myslí, myslí si, že čo sa týka e, e, stavu vnútorného trhu a e, tých aktualizácií zo, stran, zo strany výboru IMKO, že by to mohlo napomôcť fungovaní vnútorného trhu, je jasne s, s návrhou, že ste toho názoru, že jej Eh, dokument eh, predstavuje eh, dobrý príspevok k riadeniu vnútorného trhu a my si myslíme, že riadenie vnútorného trhu je treba zlepšiť, pokiaľ má plniť úlohu európskeho motoru na podporu rastu a zamestnanosti a taktiež, aby slúžila ako referenčná hodnota E, pre štruktúrne reformu v členských štátoch. To znamená, že musíme na najvyššej úrovni e, zlepšiť politický prehliad, prehľad a tak aby sa nič neprekrývalo, neprotirečilo si, čo sa deje na európskej a na vnútroštátnej úrovni. Vnútorný trh musí E, taktiež e, byť veľkým prínosom pre podniky, pre občanov. Čo týka e, koordinačného úsilia, musíme ho opäť spustiť a kľúčové oblasti rastu by mali ísť ruka v ruke s ďalšími faktormi dôležitými pre fungovanie vnútorného trhu a mali byť predložené nové návrhy v tejto súvislosti. Je to pozmenujúci návrh, ktorý by teda chcela zdôrazniť a hovorí o lepšej implementácii odporúčaní pre jednotlivé členské štáty. Spravodavikyňa verí, že podpora e, e, zodpovednosti v súvislosti s týmito odporúčaniami je potrebná, avšak, aby sme podporili implementáciu, je treba, aby toto prijatie týchto odporúčaní, alebo ich poručení bolo podmienkou pre investičný plán. Pani Galpels má pochybnosti v súvislosti s praktickosťou tohto návrhu. Ona si vypočuje stanovisko alebo stanoviska tieňových spravodajcov v súvislosti s touto iniciatívou. A kolegovia si možno spomenú, že bolo smutné, že komisia tento rok nevy, neprišla so svojím príspevkou svojim príspevkom e, v súvislosti s rastom vnútorného trhu. Kolegovia k tomu taktiež dodali určité pozmeňujúce návrhy. Spravodajkynia podporuje túto iniciatívu. Môžeme obnoviť dôveru a namesmerovať EÚ späť na cestu rastu, len pokiaľ podporíme a posilníme vnútorný trh. Ale preto členské štáty sa musia zaviazať k zmenám na vnútrošatnej úrovni a zároveň musia plniť ustanovenia vnútorného trhu. Samozrejme, ako obvykle, pani Gal Pelč kontaktuje každého tieňového spravodajcu, aby s ním diskutovala o e, pozmeňujúcich návrhov a teraz nás sleduje online, takže už všetci zdravíme a teší sa na vaše pripomienky a názory a ja si ich taktiež všetky zapíšem, aby som jej ich mohol preposlať. Ďakujem za slovo, ďakujem pani predsedničke. Áno, to je pravda. Ja som tiež spravodajkyňou za ECR, takže len veľmi rýchlo za stanovisko skupiny ECR. Takže my sme sa stredovali na to, ako vnútorný trh môže byť prínosom pre hospodársky rast tým, že podporíme vnútorný trh, tak podporíme aj rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosti naprieč Európou. Myslím si, že je dôležité využiť celú eh, eh, štruktúru, aby sme odstránili prekážky implementácie vnútorného trhu tak aby podniky a občania alebo spotrebitelia nemali e, prílišné prekážky v ceste. Takže to je kľúčová iniciatíva a my by sme boli radi, keby táto správa, na ktorej spravodajkyňa pracuje, sa sústredovala na tento aspekt. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu 34, národné parlamenty by mali byť viac zapojené do implementácie. No my si myslíme, že nejde len o integráciu podnikov, ale o, alebo o ďalšiu harmonizáciu. Prečo sme toľko e, odsúhlasí toľko právnych aktov v súvislosti s vnútorným trhom a potom nesledujeme ich implementáciu. Ako to napraviť? Spravodajkyňa odvedla dobrú prácu tým, že sústreďovala na veľkosť vnútorného trhu v rámci svojho stanoviska a nenechala sa um, rozptýliť nejakými eh, konkrétnymi eh, detailami. Takže myslím si, že my sme mali takto postupovať, mali by sme sústredovať na eh, trh ako taký. No a čo týka tej otázky, ktorú ste práve položili, pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí, že by mali byť odoprené prostriedky krajinám, ktoré sa neriadia odporúčaniami pre jednotlivé členské štáty. Tak tu mám určité pochybnosti. Ja som si vždy myslela, že sú to len odporúčania, že to nie sú príkazy. A pokiaľ začneme sa chovať tak, že Brusel niečo prikazuje prostredníctvom európskeho semestra a hospodárske riadenie, tak potom by to viedlo k vytvoreniu veľkej nespokojnosti medzi členskými štátmi, pretože chápe Brusel skutočne, čo v členských štátoch. My sme viedli dlhé konverzácie v minulosti ohľadom toho, či by sme mali hovoriť viac o plnení pravidiel, ale čo týka odopretia prostriedkov, tak to si myslím, že to nemá príliš veľkú logiku. Moja politická skupina nepodporí výzvy o vytvorení akékoľvek bližšej eh, daňovej alebo menovej únie, ale samozrejme podporíme E, lepšiu výmenu informácií, ale nechceme harmonizáciu daňových otázok aspektov. Som rada, že spravodajkyňa e, podporila mnohé naše pozmeňujúce návrhy a radi by sme naďalej sústredovali na vnútorný trh. A čo sa týka investičného plánu, tak myslím si v rámci tohto e, stanoviska, aby sme tomu nemali staviať príliš, e, takže chceme niečo predpisovať. Ďakujem a ďakujem spravodajkyni. Um, ďalej Ula Tornes za Alde, ale Antonis Gorga bude hovoriť za ňu. Ďakujem. Áno, hovorím sa pani S a bohužiaľ tu nie je. Sú to všeobecnejšie pripomienky, ale nie je menej podstatné. Mnohé pripomienky, e, ktoré sa týkajú správy, správy riadenia hospodárskeho priestoru, tak tie sa týkajú práve na posledný pravidiel. Áno, tá hospodárska kríza bola e, výrazná a ešte stále trpíme nedostatočnou zamestnanosťou a každopádne sa objavili signály, že Európa sa pomaly dostáva z krízy. Došlo e, k poklesu e, dlhu z celkovej miery HDP zo 4,5 na úrovne nad 3% z roku 2011 do roku, do roku 2014. Preto musíme naďalej pokračovať e, v tomto plnení rámca hospodárskeho riadenia a nemôžeme povolovať viacej výnimiek pre e, členské štáty. E, hromadenie verejného dlhu nie je cesta, ako podporovať rast a zamestnanosť. Pod, pomôže lepšie fungovanie jednotného trhu, keby členské štáty sa správali podľa odporúčaní, ktoré sa vzťahujú jednotlivým krajinám a keby aj e, implementovali efektívnejším spôsobom smernice o vnútornom trhu som si istý, že by sa zlepšili výsledky po celej Európe. Nedostatočná implementácia poškodzuje fungovanie vnútorného trhu a lepšia implementácia a dodržiavanie sa musia stať kľúčovými. Toto je potrebné vyzdvihnúť v správe, v stanovisku. Sú navrhnuté aj ďalšie pripomienky, ale pán Tonajs sa bude priamo kontaktovať so spravodajcom, aby tieto veci doriešil. Ďakujem, to bolo jasné. Ten de Jong, tieňový za GUE. Je tu niekto z GUE? Pascal za zelený, nech sa páči. Už že sú to. To je v poriadku, dnes jednoducho systematicky preskakujem, vždy idem dopredu, čo ma veľmi teší, na čo som hrdý. No na úvod chcem samozrejme poblahoželať spravodajkyni, pretože nasleduje nepriamo elektronické, takže sa aj chcem poďakovať za odvedenú prácu. Rád by som, Pascal, okamih poprosím. Zdá sa, že dostávame spätnú väzbu od niekiaľ. Je to hrozné, nedá sa to počúvať. Mm. Máme tu šum. Ako noho začne tlmočenie, tak máme v sluchátkach šum. To presne tento šum. Dobre, teraz Teraz zase nepočujem už vôbec nič. Neviem, možno je to môj mikrofón? Nie, teraz to dobre. OK, super, dokonale, perfektné, dobre, ďakujem. Takže povedal som samozrejme, že ak by sme uplatňovali prísne všetky pravidlá, tak sa, by sa vyriešili problémy zamestnanosti a rastu v Európe. Hovoria zlé jazyky a ja by som bol prvý, ktorý by bol rád, ale nemyslím si, že to je také jednoduché. No v každom prípade je dôležité to, že ak sa zadefinujú a stanovia pravidlá, aby sa rešpektovali. S tým môžem len súhlasiť. Ak nie, tak eh, nevieme, kam sa dostaneme Takže zelení mali iba zo pár pozmenujúcich návrhov k tomuto textu o hospodárskej správe a riadení. E, prvá vec ide o to, aby sme možno v podstate neboli posadnutí krátkodobým deficitom, ak to tak môžem povedať, a tu sa ale všetci na tom zhodneme. Takisto je dôležité stimulovať investície do reálneho hospodárstva. Predovšetkým práve tu je asi odpoveď hm, ktorá zabezpečí dlhodobý rozvoj a zamestnanosť. Musíme investovať do sektorov, ktoré majú budúcnosť a to dlhodobým spôsobom a musíme zabezpečiť aj energetický e, presun. To je v podstate naozaj veľká, veľká práca, ktorú čaká Európu, ktorá čaká Európu na najbližšie roky. Čo sa týka úsporných opatrení, príliš silných, priam až drastických, Eh, ktoré sa neprejavili efektívne, a to hovorím veľmi teda eufemisticky v tejto fáze. Čiže potrebujeme nájsť rovnováhu a to je pozmeňujúci návrh, ktorý máme k eh, bodu 27a. Takisto, už som to povedal predtým, ale trváme na tom, že nové pravidlá mm, eh, musia prispieť k tým sociálnym environmentálnym aspektom v verejnom sektore, ktoré by umožnili malým podnikom Eh, malým a stredným podnikom rozvíjať sa v, strednej, eh, eh, v Európskej únii je to veľmi dôležité, pretože to má dopad aj na verejné financie z dlhodobého hľadiska. Takže ide o to, aby normy pre verejný trh a verejné obstarávanie sa jednoznačne zadefinovali. To je náš zásadný bod. Ďakujem. anybody else? Chce vystúpiť ešte niekto ďalší? Nie? Antonio, chcel by si to nejak uzavrieť? Samozrejme, ja som sledoval diskusiu, ale teraz sledovala ju aj pani spravodajkyňa, ale ja jej budem tlmočiť e, samozrejme predovšetkým vaše obavy, pani predsednička, pokiaľ ide o daňovú úniu, vaše jasné stanovisko za skupinu a takisto ohľadom financií, takisto význam sociálnych a environmentálnych kritérií a verejných financií, čože samozrejme určite sa postaram o to, aby pani spravodajkyňa sa toto dozvedela. A takisto ako viete, nakontaktuje kolega, kolegyňa za Libera, hovorila, že bude priamo v kontakte, takže spravodajkyňa sa určite osobne s ňou spojí a zároveň sa uh, E, vám predložíme kompromisné pozmeňujúce návrhy čoskoro. Takže to je informácia pre vás všetkých. Ďakujem. Thank you very much. E, ďakujem veľmi pekne. E, je to, ten harmonogram je nabitý, pretože aj ekon výbor ide v takom zrýchlenom koraní, takže na budúci týždeň 16. a 17. marca budeme hlasovať v tejto veci. Ďalší bod programu a môžeme prejsť priamo k tomuto bodu, pretože Spravodajky, nie, to je srandujem. E, samozrejme, tá vec e, nie je na srandu, vôbec na srandu. Je to vážna záležitosť, ktorá si vyžaduje veľa práce. Je to stanovisko, ktoré sa týka Európskej stratégie energetickej bezpečnosti. A spravodajkyňou je pani Jusmenova. Myslím, že ste ešte nevystúpili na tomto výbere, odkedy mu predsedám, odkedy som tu teda na ňom, a, takže vítajte e, na prezentáciu vašej správy. Určite som to meno vaše popletla, nevyslovil som ho správne, ale nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. V skutku tá návrh e, Európskej stratégie o energetickej bezpečnosti je mimoriadne zaujímavá vec pre parlament a osobitne aj pre náš výbor. Stratégia v oblasti energetiky sa zameriava na to, čo nazývame spoločná energetická únia. A v tejto oblasti, ako viete, máme veľký počet problémov a predpokladáme, že príde k ich riešeniu. Dostali sme 82 návrhov pozmenujúcich a e, v princípe súhlasím s veľkou väčšinou. Ale e, s cieľom zosúľadiť pozmenujúce návrhy by sme podľa mňa sa mali úzko pridržať pôsobnosti výboru inko, pretože máme také špecifické stanovisko, špecifické hľadisko a takisto aj osobitnú zodpovednosť vo veciach, ktoré sa týkajú vnútorného trhu a práv spotrebiteľa. A mali by sme sledovať takýto rámec, aj pokiaľ ide o formulovanie stratégie pre energetickú bezpečnosť. Výbor ITRE predložil tiež niektoré pozmenujúce návrhy. Teraz je rad na nás, aby sme my navrhli niektoré pozmenujúce návrhy. Mali by sme sa pokúsiť o presnejšie zadefinovanie niektorých vecí a tak by potom pozmeňujúce návrhy boli oveľa účinnejšie a adresnejšie. Mali by sme napríklad sa zaoberať otázkou veľkoobchodných cien v energetike a mali by sme takisto zabezpečiť dostatok informácií pre spotrebiteľov, aby dokázali potom pristúpiť k informovanej voľbe a mali by sme takisto uvažovať nad e, tvorbou noriem, štandardov. Nemusíme sa zaoberať otázkou vonkajších vzťahov, ako sú napríklad vzťahy s tretími krajinami. Jadrová energia alebo obnoviteľné energie to všetko sú všeobecné záležitosti, ktoré podľa mňa e, siahajú nad rámec pôsobnosti nášho výboru. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť na účinnosť a na ochranu spotrebiteľa. Ďakujem pekne. Thank you, that was it. E, ďakujem, to bolo veľmi jasné. Ďakujem za správu. E, Antony López z teraz je tieňovým za stranu EPP. Nech sa páči. Takže ja súhlasím s tým, čo povedala spravodajkňa. O len to, že treba sa sústreďovať na to, čo spada do e, pôsobnosti nášho výboru, aby naše pozmeňujúce návrhy boli silné, aby mohli byť prijaté registrským výborom ITRE. Chcel by som hovoriť o určitých pozmeňujúcich návrhoch, po ktorej som sa podpísal a rád by som sa teda k ním vyjadril, komentoval ich tak, že tu, čo povedala spravodajkňa, takže 3 a 33, tie som navrhol, alebo 34, o ktorých e, som e, hovoril, tie som napísal s Evo, s Evou Paunovou a s Ildikou Galpelt. Tu by sme chceli zdôrazniť, že hlavnou podmienkou pre vytvorenie budúcej e- Európskej energetickej únie je, aby sa mali vnútorný trh, ktorý bude absolútne integrovaný. A toto si vyžaduje plné, e, plnú integráciu e, regulačného rámca pre energetický balíček. Taktiež sa vyžaduje modernizáciu energetických sietí. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu 55, Taktiež ho navrhujem v súvislosti s pani Pels a Evou Paunovou. Tam hovoríme o tom, že treba odstrániť energetickú neúčinnosť, predovšetkým v budovách. A tu máme dôležité sektory, napríklad cestovný ruch. Tam by sme taktiež mohli zaviesť opatrenia v súvislosti s energetickou účinnosťou na vnútorno štátnej úrovni. Hovoríme taktiež o opatreniach koordinovaných opatreniach energetickej účinnosti, ktoré mali byť zavedené dlhodobo, tak by sa bojovalo proti energetickej chudobe. Ďalej. 74, eh, pozmeňujúci návrh spravodajkyne, ten plne podporujem. A o tom som už hovoril na úvod o tejto téme. Žiadame komisiu, aby sa zaviedli opatrenia tretieho energetického balíčka, aby sa aby energetický dodávateľ mal plne vykonávať svoje práva a toto nie len bude prínosné pre spotrebiteľov, ale taktiež to bude lepšie stimulovať energetické alebo veľk, energetický obchod. Ďalej, tu máme eh, režim eh, emisných povoleniek toto by nemalo mať negatívny dopad na energetický sektor. Musíme sa vyhnúť tomu, že energetické e, firmy sa budú stiahovať do krajín mimo EÚ a taktiež musíme zabrániť odlivu mozgov. Ďalej, o čom som hovoril 21. januára, máme tu energetické e, ostrovy, máme tu k tomu pozmeňujúci návrh 70 spolupráci s kolegyňou Galpelč. Hovoríme tu o oblastiach Európy, ktoré sú momentálne odrezané od energetických sietí. Tieto sú tie slávne e, energetické ostrovy. A ďalej podporujem, potom sa vrch 27, e, kolegyňa, kolegu Seinfelda a tam za, chceme zaviesť dlhodobé e, školiace alebo vzdelávacie opatrenia v EÚ v súvislosti s potenciálnym znížením e, spotreby energie. Takže chceme to ako teda školiť spotrebiteľov. A myslím si, že sme takto prispeli k napísaniu dobrého textu z pohľadu nášho výboru IMCO v súvislosti s Európskou energetickou stratégiou a chcem zdôrazniť, že sa my veľmi dobre spolupracoval so spravodajkyňou, ktorej ďakujem. Bola naozaj veľmi ústretová, otvorená voči našim e, pozmenujúcim návrhom za EPP a voči aj môj vlastným návrhom. Ďakujem. Thank you very much, Jens Nielsen. Ďakujem veľmi pekne, Jens Nielsen za SAD. Tak som mycket. Eh, ändringsförslagen som vi har sett Ďakujem pekne. Návrhy, e, pozmeňujúce návrhy, ktoré sme mali možnosť vidieť, tak e, tie majú veľa spoločné e, z pohľadu nahliadania na situáciu v oblasti energetiky, aj pokiaľ ide o vývoj trhu v budúcnosti. Domnievam sa, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý text aj prostredníctvom týchto pozmeňujúcich návrhov a že viac ako čokoľvek iné ide o zlepšenie legislatívy ktorá už bola schválená, tak aby trh fungoval ešte lepšie a že by skutočne bolo vhodné nástojiť na, tomto, na tejto veci. E, samozrejme bez e, toho, aby sme e, ohrozili nejakým spôsobom bezpečnosť a dodávok. Chcel by som teraz počiarknúť niektoré prvky. Je nevyhnutné uvažovať aj na možnosť využívania zdrojov fosílnych, e, ktoré by sme mohli posilniť takéto využívanie, pretože ináč skonáme nesprávne, ak, e, ak nebudeme toto využívať. Uvidí Rusko. Ďalej je vhodné zadefinovať e, stratégiu využívania obnoviteľných zdrojov a dodávania takýchto, do energie z takýchto zdrojov. Je nevyhnutné spraviť z toho silnú stránku, ak sa nám to podarí a ak nám to povedie k zníženiu našej závislosti na fosílnych energiách, tak takéto riešenie by bolo optimálne. Je nevyhnutné nestratiť nestratiť kontakt s tým, čo sa deje v oblasti obnoviteľnej energií. Je nevyhnutné samozrejme mať stále na pamäti, na pamäti e, bezpečnosť dodávok. Takisto sa hovorilo zo strany všetkých skupín o práve na energii. Je treba o tom diskutovať ďalej. Samozrejme, nemyslíme si, že energetické dodávky sú výlučne v pôsobnosti národných štátov práve, že Európska únia by sa mala snažiť o zlepšenie situácie v jednotlivých členských štátov. Vždy je každopádne treba zohľadňovať eh, hľadisko spotrebiteľa a ich názor. Thank you very much. Eh, ďakujem veľmi pekne za ECR Anlin van Buset. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Keď som sa pozrel na tie pozmeňujúce návrhy, tak som si všimla, tak ako pani spravodajkyňa, že sa zhodujeme v našich názoroch. To je dobrá vec, samozrejme. A rada by som využila tú príležitosť a poskytla vám troška viac informácií ohľadom mojich pozmeňujúcich návrhov. Druhý, ktorý som predložila, alebo respektíve my sme predložili, tak ten sa týka podstaty veci energetickej bezpečnosti, viacerí kolegovia to už spomenuli. Predkladáme pozmeňujúci návrh, pretože chceme, ukázať, že sa musíme vyhnúť situácii, v rámci ktorej EÚ, respektíve niektoré členské štáty, sa stanú závislými na jedno, jednom dodávateľovi a tak sa môžu potom dostať do ťažkosti. Hovorilo sa už o týchto ostrovoch energetických. Ako som povedala predtým, radi by sme sa sústredili na rast a na tvorbu pracovných miest. To treba opakovane zdôrazňovať. A preto by sme e, mali smerovať k energetickej únii, čo je vlastne návrh komisie. Liberalizácia a rastúca konkurencia, e, ktorá bude sprevádzať takúto integráciu, tak tá prinesie viac výhod pre spotrebiteľov. Myslím si, že na to by sa mal sústrediť aj tento výbor, tak ako to už poznamenala aj pani spravodajkynia. My sme predložili aj v tejto veci pozmeňujúci návrh, e, ide o návrh číslo 9 a aj tu, ako som už e, povedala, máme rovnaký názor. Pokiaľ ide o 57 e, tak jeho úmyslom je zaviesť nový bod, ktorý sa týka obnoviteľných energií, obnoviteľných zdrojov energie. To môže predstavovať skutočne veľkú príležitosť a malo by to zohrávať významnú úlohu v rámci dodávok energii v Európskej únii. Mali by sme ale poukázať na to, že nie všetky členské štáty majú rovnaký potenciál, pokiaľ ide o využívanie energii z obnoviteľných zdrojov. Napríklad ja pochádzam z Flámska, tejto časti e, Belgická, a tam máme veľa možností, veľký potenciál pre využívanie napríklad veternej energie, Nedá sa ale očakávať, že podobný potenciál bude prítomný vo všetkých členských krajinách, preto by som e, bola rada, keby formulácia toto odrážala. Zdá sa, že podobne ako ostatní, aj my máme e, dva pozmeňujúce návrhy, 13 a 12 od pána Sanderga, ktoré sa týmto zaoberajú. Takisto by sme chceli zdôrazniť dôležitosť e, lepšieho prepojenia medzi členskými štátmi preto sme predložili pozmeňujúci návrh 61. A prepojenosť vzájomná je naozaj veľmi dôležitá, pretože umožňuje členským štátom navzájom prepojiť svoje systémy a to môže potom zlepšiť bezpečnosť dodávok z dobeho hľadiska. Pozmeňujúce návrhy 49 a 17 riešia práve túto vec, Takisto by sme radi predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú existujúcich nedostatkov na trhu a potreby spravodlivej súťaže, tak aby členské štáty dokázali zabezpečiť práve takúto spravodlivú súťaž. To sú osobitné e, veci, ktoré sú podstatné pre tento výbor. Tu sa dá veľa získať, skutočne je tu veľa priestoru na získanie nejakého prospechu. Ďalej by som rada objasnila pozmeňujúci návrh 69. E, my si želáme vnútorný trh, ktorý funguje dobre a bude treba prijať isté kroky, ak sa chceme tomu dopracovať. Osobitne ide o infraštruktúru, ktorou sa dopravujú energie, tu treba ďalej dobudovať a takisto sa musíme ubezpečiť, že e, budeme mať posilnenie pravidla, pokiaľ ide o pridelovanie kapacít to nám umožní lepšie integrovať energetické trhy. Som ochotná podporiť pozmeňujúce návrhy tých kolegov, ktoré vlastne súhlasia s tými našimi a istotne sa nám tak podarí dosiahnuť viac kompromisov a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. There's still nobody from the GUE group. Ešte stále tu niekto nie je za GUE, takže Pascal Dva ako ďalší, ak teda chce ešte niekto sa vyjadriť, nech sa prihlási. Áno, no, naozaj toto je môj deň, ja teda neviem, ako sa s tým vysporiadať Um, neviem, je to naozaj niečo pozoruhodné, že proste takto vyhrávam nad GUE. Uh, už som dnes hovoril hodne, takže teraz len kratučko chcem sa poďakovať e, spravodajcovi za odvedenú prácu, za zohľadnenie uh, diskusie a to, že sa to diskusia zameriava na uh, otázky v rámci nášho výboru IMCO a myslím si, že to je vynikajúci nápad takto obmedziť rozsah na tú našu diskusiu. Myslím si, že tu máme body, kde sa zbližujeme. Nebudem zachádzať do detailov, Áno, energetická efektívnosť. Samozrejme, to tu už zaznelo, že to je priorita, že to je niečo, čo je potrebné jednoducho rozvíjať a stále viac a viac rozvíjať, pretože v podstate myslím, že tu máme tak legitímny záujem na tom, aby sa vytvárali podniky, eh, pardon, pracovné prostredie, pre všetkým pre malé a stredné podniky, ktoré sú základom eh, Európskej únie. Energetická efektívnosť je dôležitá pre podniky a tu naozaj naše podniky by sa mali presadiť a eh, Myslím si, že je veľmi teda dôležité pracovať na energetickej efektívnosti, je dôležité to pripomínať a mimochodom je to jedno z takých kľúčových tém pre rešpektovanie záväzkov, našich záväzkov, záväzkov Európskej únie. Možno tu je jediný rozdiel, čo sa týka obnoviteľných zdrojov medzi ostatnými a mnou. Obnoviteľné zdroje sa nie sú dobré len pre tvorbu pracovných príležitostí, ale aj sú efektívne, čo sa týka znižovania emisí skleníkových plynov. Tie musíme dosiahnuť to znižovanie Zároveň to umožní energetickú nezávislosť v Európe oveľa o väčšej miere. Čiže áno, energetická efektívnosť, áno, obnoviteľné zdroje, áno, ako som to povedal už naposledy a trvám na tom, že to je naozaj otázka eh, zdravého rozumu a nie ideológie. Áno, dobré eh, medzi, prepojenia, eh, je potrebné jednoducho zrušiť tie energetické ostrovy v rámci Európskej únie. To znamená, že musíme zabezpečiť väčšiu prítomnosť únie a tu samozrejme to presahuje imko, ale e, v oblasti energetiky to je kľúčová záležitosť 21. storočia. Tu musí byť viac Európy. Je to kľúčové pre sociálne otázky. Sú tu problémy ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za energie. Je potrebné teda riešiť aj otázku, otázku žiaľ výživy a vlastne všetkých zdrojov 21. storočia, čiže obnoviteľné zdroje, hospodárstvo, to, že musí byť lepšie prepojenie a informovanosť spotrebiteľov o inteligentných meračoch a sieťach, všetko, čo im umožní transparentným spôsobom Ehm, výjsť tej logiky čistej produkcie, to je žiaľ logika, ktorú Francúzsko malo celé 10 ročí, ako by energia nič nestala, všetko bolo zadarmo a je to neobmedzené a uh, bola to v podstate absolútna politika čisto len ponuky a totálny nezmysel z toho vznikol. Čiže teraz je potrebné naozaj hovoriť o spotrebiteľom o tom, že majú možnosť výberu, ničím nenanúcovať, ale hovoriť im o možnostiach výberu. A dúfam, že teda nájdeme správne kompromisy o všetkých týchto témach. Ďakujem pekne. Kaja Kalas. Pani Kalas, áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela len zareagovať na pozmenujúce návrhy, ktoré tu boli nastolené. Jeden sa týka prepojenia IKT a energetických sietí, pre všetkým tam, kde hovoríme o inteligentných sieťach, tam to pomáha vyšším úsporám energie a Eh, eh, je to aj na prospech energetickej bezpečnosti v tom zmysle, že keď jedna časť nefunguje, tak funguje iná, ale IKT eh, tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Ďalšia vec sa týka energetickej bezpečnosti. Vždy, keď diskutujeme, tak veľmi často členské štáty zvažujú svoju vlastnú energetickú bezpečnosť. To znamená, že ak chceme hovoriť o energetickej bezpečnosti na európskej úrovni, mali by sme hovoriť aj o širšej úlohe ACER, ktorý zvažuje v podstate celý energetický trh. A mali by sme zdôrazniť pozitívnu úlohu mm, na fungovanie vnútorného toho energie, energiami že to má dopad nielen na veľkoobchodné ceny, ale aj na maloobchodné ceny, čo je dôležité pre nás ako politikov. Toto jednoducho musíme zdôrazňovať. Ďakujem pekne, Dan Dalton. Ďakujem pekne, pani predsednička. Len dve veci. Poprvé, keď e, hovoríme o stratégii, tak jedna z najlepších vecí je zistiť, odkiaľ dostávame energiu. Musíme mať širokú škálu, rôznorodosť zdrojov energie. Jedna z kľúčových vecí v tejto veci sa týka prepojenie s rokovaniami CITI, pretože tu je obrovská príležitosť e, aby Američania začali vyvážať e, do Európy plyn. čo zatiaľ nerobia a potom musíme z, e, sa pozrieť na našu vnútornú organizáciu trhu. Mnohé členské štáty majú stále ešte regulované ceny, čo poškodzuje našu vlastnú bezpečnosť. Predovšetkým to znamená, že tu oveľa menší stimul pre investície do vlastných infraštruktúr. Napríklad v Spojenom kráľovstve máme obrovské problémy s uskladňovaním, ale infraštruktúra vo všeobecnosti jednoducho nie je na také úrovni, aká by mala byť, pretože sa tam neinvestuje, pretože nie sú žiadne stimuly na investície, čiže musíme aj toto pozrieť aj z tej vonkajšej stránky, ale aj ako čo robíme z tej vnútornej stránky. Ďakujem vám veľmi pekne aj za všetky pripomienky. Očakávam pozmenujúce novej k tejto správe, pretože počas posledného mandátu som venovala veľa času vo výbore ITRE a viem, že oni si určite ocenia pripomienky nášho výboru, ktoré súvisia s vnútorným trhom a ochranou spotrebiteľa. A všeobecné pripomienky o tom, ako trhové mechanizmy fungujú, sú vždy užitočné. Takže pripomienky, ktoré tu zazneli o fungovaní trhu, o potrebe prepojenia o mechanizmov na kap- tvorbu kapacít, zapojenie IKT. To sú všetko užitočné pripomienky. Oni si takisto uvedomujú, že sektor energetiky nutne potrebuje obrovské množstvo investícií a v tých pripomienkach spravodajcov, ale aj v pripomienkach ďalších e, z rôznych politických skupín o tom, že e, regulačné e, pevné stanovanie cien poškodzuje investície. To je veľmi zaujímavá pripomienka a uvidíme, ako to prejde. A takisto aj pripomienky o ochrane spotrebiteľa Úprimne povedané, ja by som tam rada videla viac o informovanosti spotrebiteľa, o transparentnosti, o potrebe transparentnejších tarifov, čiže snáď druhýkrát, keď budeme hovoriť o ochrane spotrebiteľa na trhu s energiami. Takže vrátim slovo spravodajcovi, spravodajkyňa by sa chcela vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela vám všetkým poďakovať. Bolo mi veľkým potešením spolupracovať s kolegami, so všetkými tieňovými spravodajcami. Samozrejme, zohľadním všetko, čo zaznelo počas tejto diskusie pri príprave návrhu kompromisných pozmenujúcich návrhov postaram sa o to, aby sme mali také stanovisko, v ktorom sa jasne bude riešiť otázka energetickej bezpečnosti čo spadá eh, do kompetencie nášho parlamentného výboru. Je veľmi dôležité aj to, aby naša formulácia nebola formulárna, eh, pardon, eh, všeobecná, ale veľmi konkrétna, aby zohľadnila názory gestčného výboru. Čiže budeme pracovať na kompromisných návrhoch, predložíme vám to 16. marca a už vopred a opätovne vám všetkým ďakujem a som presvedčená o tom, že sa dopracujeme k dobrému textu. Ďakujem veľmi pekne. Takže 16. marca budeme hovoriť o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch a 17. marca budeme o tom hlasovať. Ďakujem za všetky pripomienky. Poďme na ďalší bod programu. Je to výmena názorov. Som s mancom, e, prvým podpredsedom komisie. Tak zhruba o 13 minút, takže si dáme kratučku prestávku, ak chcete. A poprosím, aby ste tu boli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 Thank you, ladies. Ďakujem pekne, dámy a páni. Veľkým potešením a s podstou vítam prvého podpredsedu komisie Franca Timemansa, ktorý je zodpovedný za lepšiu reglementáciu inštitucionálnych vzťahy, právny štát a chata základných ľudských práv. To je naozaj, ako vieme, obrovský záber práce. Náš výbor vždy mal zniesol veľmi silnú zodpovednosť za lepšiu reglementáciu. Je to výbor, kde koordinácii vidím, že koordinátori vidím, že prikyvujú. E, poznám jeho reputáciu za lepšiu reglementáciu aj predtým, keď som, teda, keď som prišla do tohto výboru predtým. Predchádzajúce vedenie sa zamerialo na to, aby bolo vždy hodnotenie dopadov, aby naše vlastné názory boli náležite zvážené skôr ako predkladáme pozmenujúce návrhy legislatívy. Takže tento výbor e, má veľký záujem o vaše názory na lepšiu reglementáciu a na eventuálne zlepšenie medziinstitucionálnych vzťahov v tejto oblasti. Takže pokiaľ viem, tak robíte takú túru, obchádzate po výboroch, takže vítajte v našom výbore IMKO, e, nepotrebujete sa predstavovať, pretože uh, od vášho vypočutia sme v podstate netrpezlivo čakali toto stretnutie, aby sme si mohli vypočuť vaše názory. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj za túto príležitosť vystúpiť pred vašim výborom a pre všetkým vypočuť si váš výbor. Som tu preto, aby som počúval vaše názory, vaše pripomienky, odpovedal na vaše otázky a odnesol si odtiaľ toto, čo je zásadné pre výkon mojej práce. Lepšia reglementácia, to je taká hlavná téma našej diskusie, pokiaľ viem. A ešte v podstate e, som nestretol osobu, ktorá by mi povedala, že nechce lepšiu reglementáciu, že chce horšiu reglementáciu. Je to taký trošku hlupý pojem, lepšia reglementácia. Každý chceme lepšiu reglementáciu, ale keď uh, už ideme do konkrétnosti, tak potom sa názory začnú veľmi rýchlo líšiť. Pre mňa to znamená toľko, že musíme uh, lepšie pripravovať legislatívu, takú legislatívu, ktorá sa bude ľahko uplatňovať členských štátov, ktorá nebude vyvolávať zbytočnú administratívnu záťaž a ak vyvoláva túto záťaž, tak e, e musí to byť vedomé rozhodnutie, že to vyvolá väčšiu záťaž a nie musí to byť iba ako vedľajší dopad. E, lepšia reglementácia nie je v podstate o tvorbe novej legislatívy. Myslím si, že e, naše inštitúcie na európskej, národnej aj regionálnej úrovni Ehm, sú presvedčené o tom, že keď je tu nejaký problém, tak politici rýchlo musia predložiť nejaký návrh zákon, aby sa ten problém vyriešil. A potom je tu ešte ďalší prvok na tej európskej úrovni predovšetkým, že teda je tu komisia a ja predpokladám, že aj v Európskom parlamente je to tak, že ak sa chcete zamerať na priority, tak e, si vytvoríte aj priateľov, ale nielen priateľov, pretože vaše priority nemusia byť nutne prioritami tých druhých. A ak si vytvárate priority, to znamená, že na určité veci jednoducho musíte aj zabudnúť. A je v povahe európskych inštitúcií to, že v podstate v praxi to vyzerá tak, že povieme, no s vašim prioritami možno nesúhlasím, ale nechám vás s tými vašimi a vy ma nechajte s tými mojimi. A tak sa dostaneme ku konečnom e, dôsledku k veľočnému stromčeku zdobenému množstvom návrhov komisie, parlamentu a myslím si, že je dôležité, aby sme sa dohodli na tom, že budeme mať určité priority. Bola to súčasťou aj e, predvolebnej kampane a táto komisia sa snaží splniť svoje predvolebné sluby. E, eh, veľké veci riešiť vo veľkom, malé rieš- veci v malom. E, 23 konkrétnych návrhov predsedu komisie, mnoho stiahnutí legislatívy, ktoré budú oficiálne oznámené, teda boli oficiálne oznámené, ale teda budú oficiálne predstavené v blízkej budúcnosti. A takisto aj, podľa mňa, Užšia spolupráca na všetkých úrovniach, e, Európsky parlament, komisia, rada, ale v každom prípade aj členské štáty pri kontrole toho, čo už máme a e, po hľadaní toho, čo sa dá odstrániť, čo sa dá zlepšiť, pretože v konečnom dôsledku potrebujeme nie slúžiť európskemu systému, nie slúžiť našim schopnostiam vytvárať legislatíve, ale slúžiť našim občanom a členským štátom. A potrebujeme tva, tva, vytvárať nové pracovné príležitosti a rast. Viete, že tu je viacero návrhov, nebudem teraz do nich zachádzať, lebo ich dobre poznáte návrhov na dosiahnutie tohto cieľa, ale čiastočne ide aj o to, aby sme obmedzili byrokraciu, aby sme zamerali legislatívu efektívnym spôsobom a aby sme zrušili legislatívu, ktorá je už buď neefektívna alebo nie je potrebná pre fungovanie trhu a ochranu práv našich občanov. Čiže to bolo na úvod a teraz čakám na vaše otázky a pripomienky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Možno to bude jednoduchšie, keď použite druhý mikrofón. Dobre, ďakujem. Takže 16 poslancov je tu prítomných a predpokladám, že každý chce položiť otázku. Všetkých som vás dala na zoznam. Dobre, nemusíte sa hlásiť. Ale pôjdem takto, že najprv koordinátori, potom skupiny, čiže tí, ak tých 16 poslancov máme hodinu a pán komisár musí mať aj priestor na odpovede, takže poprosím vás, skúste sa obmedziť každý na minútu. Evelyn? Pardon, Andra Šváb. Ja som chcel najprv dámam dať slovo, ale dobre. Ja som veľmi slušný, ale je mi úplne jedno. Ehm, Neodberajte v mojej minúty. Takže, vážený pán popredseda, k tomu, čo ste teraz povedali a k tomu, čo ste predložili ako svoj pracovný program a chcem pogratulovať, je dôležité, aby sme sa e, sústredovali na jasné pravidlá a jeden váš predchádzajúci komisár Verheugen povedal, že v EÚ je to ako v medziludských e, vzťahoch. Každý má nejakú priateľku a to je buď nejaké naredenie alebo nejaká smernica. A aj EPP, v EPP sme radi, že máme jasnú štruktúru, ktorú ste vytvorili pre váš pracovný program, pretože je dôležitá aj transparentnosť toho, čo robí EÚ, e, čo sa týka externého ex- imidžu Takže máme tu program REFIT. Chcete tam odstrániť byrokraciu a e, chcete priniesť jasné vyjadrenia v budúcich rokoch, ale komisári už teraz pracujú na tom, e, čo, ako by to malo vyzerať konkrétne. Napríklad spoločné e, nákupné právo v EÚ ako to bude záver roku 2016. Je tam pani e, Jourová, ktorá pracuje na návrhu pre 2015, čo sa týka e, vzorových zmluv. No a druhá vec, spoločne s kolegom, pretože berieme vážne vašu úlohu ako, ko, ako koordinátora. E, sme spísali dokument je, sú rôz, dva rôzne komisári, ktorí majú úplne 100% odlišné stanoviska e, k jednej otázke. Ako je to možné? Dostali sme zatiaľ žiadnu odpoveď, je to frustrujúce, pretože dúfame, že ju dostanete, ale a vy ako podpredseda by ste sa mali postarať o to, aby generálne riaditeľstva sa podriadili e, e, názorom podpredsedu. Ďakujem. Thank you. Evelyn Gephardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende, wenn Sie die Sozialdemokraten für wichtiger... Takže ďakujem pre našu eh, politickú skupinu. Je to taktiež eh, dôležité, tomu, čo ste hovorili, ďakujem, eh, že ste prišli. Takže ako sociálna demokratka vám chce jasne povedať, že sme taktiež za lepšie pravidlá, kvalitnejšie pravidlá, za odstranenie byrokracie, avšak e to nesmie z ruka v ruke s odstraňovaním e, sociálnych práv alebo e, práv ochrany spotrebiteľa. Tam je veľké riziko. To je pre nás hranica pre sociálnodemokratov, ktorú nesmieme prekročiť. Čo ma zaujímalo? Poprvé, ako chcete primieť komisárov aby užšie spolupracovali s Európskym parlamentom, pre všetkým so spravodajcami. Áno, áno, presne tak. Keď počujem, že napríklad z jednej inštitúcie, alebo v jednej inštitúcii sa diskutuje o zákone, bez toho, aby ste to diskutovalo so spravodajkyňou z druhej inštitúcie. Myslím si, že tá diskusia mala prebehnúť. Myslím si, že teda tam e, sa deje niečo nesprávne a pán Juncker stále opakoval, že e, parlament je spojencom Európskej komisie. Po druhé, ako, a to ma zaujímalo tiež, ako sa postavíte k téme digitálny jednotný trh. Je to dôležitá oblasť a ja vychádzam z toho, že to patrí k vašim prioritám, kde by sa mal tvoriť legislatíva, ale tu vidím, že sú rôzne stanoviská medzi jednotlivými inštitúciami. Takže by sme to mali nejak prepojiť a mali by sme sa tam dohodnúť. Ďakujem. And this committee is hoping to run... A tento výbor dúfa, že napíše vlast, správu vlastnej iniciatívy o digitálnom. V tomto to bude skupina práve Evelyn, takže budeme o tom pracovať. Je to e, nová kompetencia tohto výboru ECR. Nech sa páči, ďakujem pekne. Pani predsednička, vítajte, pán komisár. Za ECR chcem povedať, že podporujeme to čo hovoríte, že budete robiť, podporujeme všeobecné myšlienky, ktoré predkladáte, ale samozrejme jedna vec je o niečom hovoriť a druhá vec je e, priniesť konkrétne výsledky, takže to budeme blízka sledovať. Chcem nadviazať na tri, hovoriť o troch veciach. Prvá sa týka toho, ako môžeme zabezpečiť lepšiu, flexibilnejšiu reglementáciu, nadviazať na tie veci, alebo teda zistiť skôr, ako sa implementujú. To znamená vedieť, čo asi sa pripravuje a čomu sa máme vyhnúť zo pár kľúčových príkladov je nedávne nariadenie, e, ktoré robili veľký problém s implementáciou a ja robil som aj na reforme e, e, kap, je to ten princíp, ak v podstate dojde k implementácii, tak si ľudia uvedomia, aj, aj tu je problém s tým a dosť ťažko sa to dá implementovať. Často tie problémy sú predvídateľné, takže prvá otázka je, ako to chceme riešiť a druhá otázka. My ešte stále chceme v podstate robiť nejaký uh, test e, uh, schopnosti pri príprave. Ako teda pomôže legislatíva e, európskym podnikom naštartovať hospodársky rozvoj. Čiže to veľmi by sme chceli vidieť. A tretia vec sa týka je to taká kontroverzná téma trošku. Keď ste prišli pred niekoľkými týždňami k nám do ECR, tak ste povedali, e, že Chief Scientific Officer ostáva vo funkcii. Povedali ste to, bol som tam, povedali ste, že to miesto ostane. Dobre, je jasné, že Jasne, že sú tu určite nejasnosti v tejto veci. Dobre. Chcel by som vedieť, ako to vlastne v skutočnosti presne bude, čo sa s tým udeje. Viem, že sa to vyšetruje a že v lete sa podá správa. Chcel by som vedieť presne, čo, akým postupom to pôjde. A chcel by som pripomenúť, že bez vedy, bez vedeckých dôkazov nemôžeme mať ani inteligentnú, ani lepšiu reglementáciu. Ďakujem. Uh, Dita next. Dita for the Liberal Group. Thank you, Vicky. Thank you. Ďakujem, Vicky, ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, že ste prišli a aj, že ste uh, povedali úvodné slova. Plne s vami súhlasím s tým, že všetci chceme lepšiu reglementáciu a že potrebujeme mať priority, ale zároveň ste povedali aj to, že problém bude potom, keď sa pustíme do detajlov. Teraz Imko hovoríme o správe, o refite a my navrhujeme, že ak sa má znižiť administratívna zaťaž na úrovni EÚ, mali by sme mať jasnejšiu metodiku s kvantitatívnymi cieľmi, pretože potrebujeme zvýšiť produktivitu a ak to chceme dosiahnuť, musíme odstrániť bariéry, ale musíme to dokázať aj podložiť číslami ak chceme zabezpečiť najefektívnejšiu metódu, potrebujeme viesť dialog dialog so všetkými zainteresovanými stranami, s, so združeniami, so sociálnymi partnermi, e, s podnikateľskou obcou, tak aby všetci boli do tohto procesu zapojení. Neviem, súhlasíte so mnou, že ak máme, ak máte splniť vašu misiu a ak o 5 rokov si chcete povedať, dobre, dosiahol som to, čo som chcel dosiahnuť. Nemyslíte si, že by sme sa mali zamýšľať nad určitou metodikou a kvantitatívnymi číslami, ako v skutočnosti sa dá merať to, či tá regulácia je lepšia alebo nie? Komisár, zastavím teraz túto diskusiu, pretože uh, sú tu všetci koordinátori, zelení a GUE zohrávajú veľmi proaktívnu úlohu aj v tomto výbore, takže nebolo by korektné, ak by ste odišli s dojmom, že nie sú aktívni. A čo sa týka tých ďalších politických skupín, myslím si, že koordinátori ešte len prídu, tak aby ste vedeli, čo sa, čo sa tu konkrétne deje v tejto skupine. Ďakujem veľmi pekne. Takže prejdem priamo na otázky. Teraz pripravujeme refit ja osobne sa zapájam do práce so všetkými komisármi a podpredsedami komisie. Ide o zabezpečenie toho, aby sme proste stáli bok po boku, pretože veľmi dôležité, aby sme predkladali konkrétne veci. A som presvedčený aj na základe krátkych skúseností s pracovným programom komisie, že je potrebný silný politický tlak, ak chceme zabezpečiť zabezpečiť naozaj dôkladné preskúmanie toho, čo má ísť do programu REFIT a čo nie. Chcem zdôrazniť ešte raz, že ja k tomu nepristupujem ideologicky, ale prakticky. A vždy sa stretávam so zlou reputáciou e, lepšie reglementácie a programu REFIT – Neviem, odkiaľ je táto zlá reputácia, či to je z predchádzajúcej komisie alebo z toho, ako sa s tým naložilo, to neviem, ale vždy, keď začínam o tom hovoriť, predovšetkým ľudia, ktoré majú moje politické pozadie, ale iné, tak si povedia, to je iba váš spôsob, ako podriť sociálne a environmentálne práva, ako ich podkopať. A je mi ľúto, že takúto reputáciu má tento program. A žiadam len o jednu vec – aby sme boli vypočutí, aby sa korektne vyhodnotilo to, čo navrhujeme a nie už také predpojatý postoj, že to určite je niečo zlé, pretože sa jedná o lepšiu reglementáciu. Takže to je jediná moja žiadosť na vás. E, korektne nás vypočujte, to je všetko. Pani Biankovská je motivovaná pracovať na lepších podnikateľských príležitostiach pre všetkým pre malé a stredné podniky a tu na komisii zdieľame analýzu z toho, že v podstate v centre stoja malé a stredné podniky, pretože tí veľkí, tí sú schopní sa postarať sami o seba aj v tej bruselskej bubline, ale aj doma vedia veľmi dobre nielen zabezpečiť, aby ich názory boli vypočuté, ale vedia veľmi dobre transponovať legislatívu potom, keď už je schválená. Zatiaľ, čo samozrejme malé stredné podniky uh, nemajú takto rozvinuté tieto kapacity, súvisí to s ich veľkosťou a väčšina ľudí v malých a stredných podnikoch jednoducho chce tvrdo pracovať a zabezpečiť úspech svojho podniku. A ak ich zaťažujeme všetkými možnými vecami. Musíme sa o to postarať, aby mali priestor pracovať. A to platí aj o právach spotrebiteľov a ďalších smerniciach, ktoré ste spomenuli. Kaufrecht ste hovorili o, áno, mm, ob, obchodné právo, hej, obchodné právo, smernica o obchodnom práve, áno, to bol Kaufrecht. Áno, pardon, spoločné európske obchodné právo. Pán Šváb, spomenuli ste, že ste položili túto otázku na podpredsedu Ševčoviča a Ant- Ancipa, OK, nie. Dobre. To je mojou úlohou. Ja sa postaram o to, aby ste dostali odpoveď na vašu otázku. Neviem, prečo ste ju nedostali, ale zistím. A ďakujem, že ste ma na to upozornili. Pani Gepard, chcem len zopakovať, že toto nejde o, o odoberanie práva, o oslabovanie ochrany životného prostredia. Je to o lepšej reglementácii, čo môže znamenať napríklad to, že sa nahradí 28 rôznych národných pravidel európskymi jednotnými pravidlami, čo môže zároveň znamenať aj to, že na národnej úrovni a na európskej úrovni sa preberú existujúce pravidlá, pretože viete, v konečnom dôsledku my nenavrhujeme úplne novú oblasť my pracujeme e, v rámci existujúcich kompetencií EÚ a niekedy sú tu 10-ročná, viac ako 10-ročná legislatíva, ktorá bola aktualizovaná, modernizovaná, ale nikdy nebola nejak prehodnotená ani na tej národnej, ani na európskej úrovni. Aby som naozaj bol veľmi rád, ak by sa aj váš výbor a celý Európsky parlament zapojil, nie len aby vkladal energiu do tvorby novej legislatívy, aby sme dôkladne prehodnotili existujúcu legislatívu. Je tu v podstate môžeme z toho politicky získať, vyhrať, ak sa nebudeme pozerať len vpred, ale aj vzada pozrieť sa, ako tie veci vyzerajú z minulosti. Mnohí ľudia v členských štátoch by boli veľmi vďační, ak by sme vložili viac úsilia do tejto činnosti. A hovorím to aj na základe naozaj kratočkých skúseností s, s pracovným programom komisie v, budúcnosti, v blízkej budúcnosti predložíme parlamentu tie veci, ktoré budú stiahnuté. A jednoducho sú za výsledkom len toho, že sme požiadali našich ľudí, aby povedali, pozrite sa viackrát na niektoré návrhy a mnohé z nich jednoducho nie sú vôbec politické. Jednoducho zistili, je toto ešte stále tu pripravujeme, však to už nepotrebujeme, stiahneme to. Veľmi často je to práve takto. A som presvedčený o tom, že ak členské štáty sa zapoja do toho istého doma na národnej úrovni, tak dosiahneme mnohé veci, podľa mňa. Nedávno som bol vo viacerých členských štátoch a politický záväzok na najvyššej úrovni v mnohých členských štátoch, spomeniem len Španielsko, kde som bol minulý týždeň, tam sú naozaj veľmi, veľmi angažovaní na tej najvyššej politickej úrovni, to isté vo Francúzsku, v Nemecku, Potestujem do Nemecka zajtra. Určite to tam je také isté. Budú týždeň v Spojenom kráľovstve, ale Spojené kráľovstvo vždycky bolo v takej prvej línii v tomto procese. A myslím si, že niekedy aj v rámci členských štátov je tu problém medzi národnou a regionálnou úrovňou, alebo federálnou a štátnou. Čiže naozaj máme pred sebou množstvo práce a myslím si, že Európsky parlament by mohol byť v popredí, mohol by viesť túto činnosť. pretože európske inštitúcie niekedy majú taký kateský prístup, e, že e, schválujeme legislatívu a preto existujeme, ale môžeme existovať aj pre niečo iné, nielen preto, aby sme vytvárali legislatívu. A preto si cením spoluprácu s parlamentom a ak by sme nemali dosť kontaktov so spravodajcami, je mi to ľúto, ale ja sa snažím v tých oblastiach, ktoré sú v mojej kompetencii, mať čo najviac kontaktov s poslancami a pre všetkým so spravodajcami a e, predložené návrhy z ich strany v tomto zmysle si so záujmom prečítam, ale chcem zdôrazniť, že máme naozaj veľmi dobré dôvody stiahnuť určitý návrh. Digitálny jednotný trh to je veľmi dôležité pre komisiu aj tu podľa mňa sa jedná úplne novú oblasť legislatívy. Ak sa pozrieme na vývoj digitálneho hospodárstva, to je asi zaujímavé aj pre váš výbor, niekedy taký tradičný spôsob prípravy legislatívy jednoducho nedrží krok s rýchlým vývojom v tejto časti trhu Niekedy niečo, čo sa predstavuje ako niečo nové, vzrušujúce, moderné, niekedy je zrovna hospodárskou činnosťou zameranou na podritie sociálnych práv alebo ochranu spotrebiteľa. Ak niečo začne ako spoločné a potom sa vyvinie do, do niečoho, čo jednoducho zamerané na ponuku hotelových izieb bez pravidel, ktoré musia dorožiavať iné hotely, tak sa asi na to treba pozrieť. Uber je ďalší príklad. E, digitálne hospodárstvo alebo moderné formy hospodárstva. Niekedy si predstavujem, že také super, moderné, našim deťom sa to páči, tak určite to je dobré. Možno, že áno, ale nemusí to nutne vždy tak byť. A vlády na všetkých úrovniach a štátna správa si musia dať pozor, aby to naozaj tým nepodrili veci, ktoré sú dôležité, ako napríklad ochrana spotrebiteľa. Takže myslím si, že digitálny jednotný trh k nemu je potrebné pristupovať aj z tohto pohľadu, to za zdravý rozum. Samozrejme bez toho, aby sme sa nejak eh, podľahli tomu reflexu nadmenej reglementácie, pretože to je asi najhorší možný výsledok lepšia reglementácia flexibilnejšie, ak som to správne pochopil. Pán Dalton, vám išlo o to, že aby sme mali hodnotenia dopadov nielen na úvod, ale počas celého legislatívneho postupu, tak aby sme vedeli, že aj tie zmeny, ktoré sa správia pri diskus- v diskusiách s parlamentom a na rade, aj tie sa vyhodnotia vyšla, aký majú do, toho, aký majú dopad. Pretože všetci vieme, a opäť sa to týka na všetkých. Niekedy je to také zložité dosiahnuť kompromis medzi radou a parlamentom vzhľadom na všetky rôzne záujmy, že to, že výsledkom je kompromis, je dôležitejší ako obsah toho kompromisu a otázka toho, či vôbec ten kompromis je realizovateľný ľahko alebo nie na úrovni členských štátov. A myslím si, že je dôležité mať nezávislý, ale v zmysle nezávislý od troch inštitúcií, nezávislé hodnotenie dopadu na záver vrátanie pozmenujúcich návrhov. To znamená, keď budeme rozhodovať, musíme vedieť, aké dopady má toto rozhodnutie priamo v teréne, tam, kde sa to má implementovať. Ale opäť, máte pravdu, ľahko sa to hovorí a oveľa ťažšie robí, pretože by to znamenalo aj to, že musíte byť ochotní napadnúť kompromis, ktorý bol tak ťažko, ktorý sa tak ťažko rodil medzi inštitúciami. Pretože ak naozaj chcete mať e, hodnotenie dopadov kompromisu, musíte byť ochotní aj meniť ten kompromis, ak hodnotenie dopadov bude negatívne. A ja nie som si celkom istý, či sme v tejto fáze, či, to sme, či tie tri inštitúcie to dokážu akceptovať. Ale ak chcete a vy určite chcete dosiahnuť takéto niečo, tak to má svoj zmysel. A opäť, um, ľahko sa o tom hovorí, ľahko sa to predstavuje, ale ak e, to chceme v politickom prostredí presadiť medzi troma inštitúciami, to bude teda sakra e, ťažké. Ale môžeme sa o to pokúsiť. Test konkurencieschopnosti to by mal byť súčasťou hodnotenia dopadov. Myslím si, že to sa dá zlepšiť aj zložením e, toho výboru pre hodnotenie dopadov. Nemôžem ako to v budúcnosti volať. Ja mm, mám e, informácie z nezávislých výborov členských štátov v tom smysle, že tam musí byť dosť nezávislých ľudí, ktorí jednoducho ne, uh, nariadi nejaké rozhodnutie inštitúcia, ak tam máte zástupcov priemyslu a spotrebiteľských organizácií a tak ďalej v týchto výboroch, tak tí dokážu uh, otestovať aj ten aspekt konkurencie schopnosti a to určite preskúvam takúto možnosť. Čo sa týka vedeckého poradcu, no, čo sa stalo po tom, čo som prišiel do medzi kolegov z ECR, viem, čo sa stalo potom a viem, že to spôsobilo burku na Twitteri v jednom členskom štáte, na no bohužiaľ len v jednom, ale poviem to veľmi stručne, jasne, sme 100% zaviazaní, že chceme nezávislé vedecké poradenstvo pri vytváraní našich politik. Ja som o tom hovorila veľmi e, e, dlhavo e, s príslušným komisárom, ktorý je e, takým vizionárom v tejto oblasti. Je, potrebuje e, nezávislé vedecké poradenstvo. Spolupracuje s ECR, sú teda v kontakte a obaja sú, obe, obe strany sú plne uh, e, zaangažované. No a spoločne s komisárom e, Moedašom taktiež ECR sa k tomu vyjadri v budúcich mesiacoch. Už som hovoril o refite. Máme tam dialog s účastníkmi, tak, alebo tak s akcionármi. Máte pravdu. Máme obrovské množstvo skúseností v členských štátoch na mňa to robilo veľký dojem. Keď som videl napríklad, my sa volá Normen Kontrolra, to je kontrolná rada pre normy v Nemecku, je obchodná rada v Dánsku, rôzne orgány majú veľmi praktický prístup eh, k legislatíve. A vy predsa nechcete napadať politické ciele, ku ktorým sa chcete dopracovať. To je na politikoch. Ale je treba sa pozrieť na konkrétnu metodiku, pretože z praktické skúsenosti vieme, čo funguje a čo nefunguje. No a dánska vláda im dala také kompetencie, že pokiaľ oni vydávajú poradenstvo, tak e, dánska vláda musí plniť pravidlá alebo musí vysvetliť, prečo ich neplní. A mne sa páči takýto prístup. A mám v pláne nejaké kvantitatívne ciele, tak čokoľvek, čo by fungovalo. Povedzte mi, čo funguje, a ja vás budem eh, plagiarizovať, kopírovať, pokiaľ to poslúži malým stredným podnikom, pokiaľ budú fungovať kvantitatívne ciele na európskej úrovni, tak prečo nie? Ale potom môžete mať ešte nejaké ciele, ktoré sú na vnútroštátnej úrovni už v praxi. Pokiaľ by fungovali aj na európskej úrovni, tak ja ich kľudne využijem, naplánujem. Tak aby to poslúžilo všetkým aktérom, pretože si myslím, že pokiaľ to rýchlo nevyriešime, tak e, malé stredné podniky, ktoré majú veľké očakávania v súvislosti s EÚ, budú opäť sklamané. To bude obrovská rada pre našu dôveryschopnosť. A hovorím našu dôveryschopnosť, ale oni nerozlišujú, či je to parlament alebo rada alebo komisia. Takže pokiaľ jeden z nás je diskreditovaný, tak sme všetci diskreditovaní. Sme v jednom člne. v očiach ľudí, ktorí sa tomu venujú v praxi. Takže teraz je ten správny čas na lepšiu reguláciu. Um, so on my... Ďakujem. Takže na no, zozname rečníkov Anna Maria Koráca Bild, potom Olga Sehnalová, Olga eh, Štefanec, Nikola Dante, eh, Sergio Gutierrez Prieto, potom Jens a potom Annelín Poso, Lisa Jakoncári, Perky Kolanen, Malín a na záver ja. Takže prosím všetci stručne. Takže, pani Koraca áno, taktiež vítam tento simplifikačný prístup a taktiež váš pragmatizmus, s ktorým tu dnes oplývate. Ale prečo chceme toto zjednodušenie. Jasné, že ten trh je absolútne e, rozdrobený, potrebujete veľa času na to, aby ste získali licencie v rôznych členských štátoch, to e, trvá rôznu dobu, máte dvojité testy, rôzne osvedčenia a tie sa strácajú, stráca veľa času a komisia urobila obrovskú obrovský kus práce. poky videli sme, že by to mohlo naozaj napomôcť nášmu HDP, pokiaľ by sa pravidla plne implementovali. Takže zjednodušenie to nie je to isté ako, ako zredukovanie práv. Je skutočne urgentné, aby čokoľvek, čo môže skonkurencieschopniť e Európu a ušetriť peniaze daňových poplatníkov, aby to bolo zavedené do praxe. Takže prosím, využite svoju autoritu v rámci členských štátov, pretože teraz máme väčšiu mieru protekcionizmu, než keď ja som bola zvolená v roku 2009 a to je nepriateľné. A konkrétne, áno, sme v jednom člne, nemali by sme e, vytvárať nejaké e, kompromisy, ktoré nie sú uplatiteľné. Dúfam, to, čo pani teraz vám niečo pripomenie. My nesme len regulátorom, my, sme, my by sme mali aj uľahčovať veci. pretože e, to nesmie byť tak, že predtým, než my niečo e, vylepšíme, tak v podstate to bolo lepšie predtým. A ako e, chcete dospieť nejakým návrhom, ktoré, budú, ktoré odolajú aj budúcemu vývoju? Takže interoperabilita, vzájomné uznávanie, neutralita siete. Dúfame, že toto všetko budú v piliere Single Market Act 3. Ďalej, čo sa týka poštových a dručovacích služieb, to je tiež dôležité pre náš vnútorný trh. Máme tu elektronický obchod a možno som nesprávne pochopila, ale vy nechcete predložiť tento poštový balíček? Prečo? Myslím si, že ho potrebujeme. Ďalej, tu máme niečo iné, je potom ten univerzálny poštový balíček. Ďalej, my sa tu zaoberáme ochranou spotrebiteľov. Máme tu Máme tu aj e, ďalšie balíčky, ako to tam vyzerá. Ďakujeme, Olga. Ďakujem za slovo. Vítam vás tu, pán podpredseda. Len pár pripomienok. Som veľmi rada za to, čo ste povedali o jednotnom digitálnom trhu, okrem iného, že to nemusí byť že len kladné stránky. Už ste hovorili aj o tohto ročnom pracovnom programe komisie, o plánoch, že chcete predstaviť pozmenenú verziu spoločnej európskej e, právnej úpravy predaja a ja by som chcela dúfať, že tá lepšia regulácia, ktorú tu hovoríme, že to bude znamenať, že sa dopracujeme k vysokej úrovni ochrany spotrebiteľa, zároveň zjednodušíme život podnikom, že im vytvoríme väčšiu situáciu väčšej istoty v rámci eh, európskeho digitálneho trhu, tak aby tam mohli lepšie podnikať, ale ja chcem hovoriť o implementácii a vymáhaní európskej legislatívy v členských štátoch a tu sa vás niečo opýtať. Myslíme si, že to je tiež otázka lepšej regulácie, pretože lepšia regulácia to znamená vytvárať normy, ktoré budú vymáhateľné. Takže ako vidíte úlohu komisie v tejto súvislosti, môže vám Európsky parlament nejak pomôcť? Pán Štefanec, ďakujem. Ďakujem a ďakujem pánu podpredsedovi za jeho odvahu. Ako vidíte, tak výbor IMKO vás minimálne veľmi podporuje. Mám dve konkrétne otázky vo vzťahu k tomu, čo ste hovorili. Poprvé, využívať e, e, nezávislú vedeckú expertízu alebo príslušný orgán a potom je to implementácia súčasnej legislatívy. Takže k tomu prvému bodu moja otázka je, či tiež plánujete nejaké legislatívne zmeny, pretože v niektorých členských štátoch sa veľmi úspešne využívajú e, nezávislé konzultačné orgány, tak aby sa naozaj minimalizovala záťaž v tejto oblasti administratívna. Takže tu ma zaujímalo, ako to e, tam vyzerá z vášho pohľadu. No a po druhé, tak ako podala predrečníčka, keďže máme obrovské administratívne problémy, vzhľadba to, že sa súčasné e, pravidlá a právne akty riade neimplementujú. Takže ako to máte tam naplánované? Máte nejaké konkrétne kroky? Nik- Nikola Danti. Grazie, signor Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja vám chcem poblahoželať, pretože toto, čo sa chystáte spraviť, to je obrovská, obrovská úloha, obrovský kus práce. Každopádne takáto, takéto posolstvo musí zaznieť všade po celom svete. My sme tu, my sme eh, tu preto, aby sme prispeli k riešeniu tejto enormnej úlohy. Najskôr je ale nutné eh, analyzovať existujúcu legislatívu, aj tie veci, ktoré boli nedávno schválené eh, parlamentom. Dve konkrétne veci. Prvá sa týka bezpečnosti spotrebiteľov. Eh, tam pokiaľ ide aj o Medin. A takisto druhá vec, ktorá sa týka eh, verejných zákazok. Skôr ako začneme nejakým spôsobom hľadať kompromis v týchto dvoch veciach, je treba zohľadniť aj tú prácu, ktorá už bola vykonaná v týchto dvoch legislatívnych úpravách Veľmi často e, sa vytvorili sedimenty v tej legislatíve za posledné roky, e, ktoré e, sú byrokratickými prekážkami nejakej revolúcie alebo nejakej zmeny. Samozrejme, chystajú sa nové, nové normy, nové legislatívne úpravy, tých je tisícok, tých sú tisícky a tie prispievajú k tej existujúcej legislatívnej záťaži. A potom je ťažké nejakým spôsobom realizovať tú zmenu z tohto pohľadu by som vás chcel vyzvať eh, skôr, ako budeme pokračovať nejaké zmene legislatívy alebo lepšie legislatívy, tak eh, by som vás chcel vyzvať, aby ste hľadali eh, kompromis medzi radou a medzi komisiou, pokiaľ ide o dôležité legislatívne zmeny a pokiaľ ide o tie zmeny, ktoré majú posilniť rast a zamestnanosť, ale takisto sa pozrieť na tie legislatívne úpravy z minulosti, ktoré sú možno prekážkami, ktoré sú príliš byrokratické, a ktoré kladú prekážku ďalšiemu vývoju. Ďakujem. Takže teraz sú štyri otázky a potom si zoberieme neskôr ďalšie štyri podpovede pána komisára. Ďakujem za vaše otázky. Niekoľký ste hovorili o tom, že trh je rozdrobený Hovorili ste o implementácii a e, mm, vymáhaní e, implementácie e, pravidel. Myslím si, že v priebehu posledných rokov vďaka kríze sa muselo v podstate každý deň reagovať na nejaké urgentné situácie, no a potom to viedlo k tomu, že sme zanedbávali vnútorný trh. A taktiež aj presadzovanie pravidel v vnútornom trhu. E, týmto trpelná komisia urobí to, čo bude potrebné, aby členské štáty implementovali to, čo, sme sa dohodli na, eur, na európskej vnútroštátnej úrovni. A členské štáty taktiež musia byť zodpovedné za konkrétnu implementáciu. Takže tam treba trochu zosilniť úsilie. Pre všetkým si myslím, že pokiaľ sa na niečo dohodnete, dohodnete, tak to potom musíte implementovať. To je mm, zásada slušného o slušnosti v riadení a správaní, no ale čo sa týka lepšie fungujúceho vnútorného trhu, tak to je zásadným predpokladom pre lepší e, rast a zamestnanosť v EÚ. No a po tretie, vo tretím dôvodom je, že pokiaľ začne byť laxný v tejto oblasti, tak sa obávam, že protekcionizmus v mnohých členských štátoch sa stane súčasťou odpovede, než súčasťou problému. Takže z rôznych dôvodov si myslím, že komisia musí vyvinúť väčšie úsilie v tejto oblasti. A môžem vás uistiť, že e, tu e, komisárka Vestager skutočne je E, veľmi zaangažovaná. A samozrejme nie vždy to vyvolá priateľskú reakciu zo strany členských štátov, ale to už patrí k práci komisie. A my na seba berieme túto zodpovednosť a bereme ju vážne. No a pokiaľ chcete vytvoriť digitálny jednotlivý trh, tak potenciálne tu máme 100 tisíce pracovných miest a obrovský prínos pre európskych investorov, európske podniky. A musíme zaručiť, že pokročíme v budovaní e, jednotného digitálneho trhu. Samozrejme, boli problémy, pretože je to nová oblasť, ten trh je absolútne rozdrobený v tejto digitálnej oblasti, aby som vám mohol predložiť mnohé príklady. Napríklad skúste sa na niečo pozrieť online e, a kúpiť si to v inom členskom štáte. Skúste si to nechať poslať domov. Po druhé, možno viete, že ja rád pozerám futbal a platím dosť vysoký poplatok v Holandsku jednému televíznemu operátorovi aby som sa mohol pozrieť na zápasy. No a prejdem hranicu, dostanem sa do Belgicka a už sa na nič nepozriem, pretože ten trh <laughs> je tu absolútne oddelený od toho holandského. Takže myslím si, že toto je proti princípu e, prínosu e, jednotného digitálneho trhu. Takže takto, čo sa týka tých poštových služieb, neutrality siete, úzkej spolupráce s parlamentom je treba sa pozrieť na tretí telekomový balíček. Je to dôležitý balíček. A Günther Oettinger taktiež je v tomto veľmi zaangažovaný, pretože pokiaľ nemáte rovné, rovnaké podmienky v oblasti telekomu, ako chcete vytvárať jednotný digitálny trh? Je to nemožné. Takže to, toto je všetko prepojené a to nie je len nejaká slovná hračka. Čo týka poštovných služieb, tam to ešte riešime. Oddelenia komisie to analizujú aj teraz v tejto chvíli. A čo sa týka udržateľných potravín, tak to viem, že to je otázka. Viem, že niektoré členské štáty si vyzvali vlastné pravidlá, aby to bolo spravodlivé pre polnohospodárov. Ja nie som proti samoregulácii, myslím si, že to môže byť dobrý nástroj, ale ten musí aj fungovať, takže treba overiť, či funguje, pokiaľ funguje v poriadku, ale pokiaľ nefunguje, tak možno prídeme s nejakými návrhmi, ale bol by to, bola by to skutočne skvelá skúsenosť, keby to fungovalo aj bez toho, že by sme museli písať nejaké zákony. Myslím, že by sa to v Európe mohlo diať častejšie. Ďalej eh, nulová tolerancia v súvislosti so smernicou o službách. To som presne nepochopil, takže prosím zopakujte otázku neskôr. Ďalej, hovoril som o implementácii a vymáhaní eh, implementácie pravidiel. A ja verím v nezávislé poradenstvo, nie len vedecké, ale aj zo strany obchodného spoločenstva pri spisovaní legislatívy. Mala by tam byť väčšia otvorenosť a väčšia miera nezávislého poradenstva. Toto je jeden z prvkov, ktoré chcem e, predložiť, až budeme diskutovať s radom a s parlamentom o lepšej, e, lepšom zákonodárstve. Budeme sa musieť na to pozrieť konkrétne. všetkým tu máme také, tú citlivú otázku vykonávacích aktov. A Rada a parlament majú také dosť rozchádzajúce sa názory ohľadom toho, ako by sme to mali riešiť. Komisia sa pokusí nájsť nejaké riešenie, ktoré bude priateľné pre všetky strany. A ďalej nezávislé lidské poradenstvo, o tom som hovoril, pán Danty sa pýtal na určité e, stiahnutia e, návrhov. No uvidíme, ako to bude vyzerať. My vás formálne budeme informovať. budeme predstavené formálne rozhodnutie zo strany komisie o nedlho a potom budeme môcť diskutovať. Ďakujem. Ďakujem, Sergio. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pán popredseda, že nás tu, e, že tu dnes s nami sedíte. Ja súhlasím s tým princípom lepšej regulácie, to je povinnosť akékoľvek inštitúcie regulovať lepšie a viac, ale je to veľmi všeobecné. Je treba sa na to pozrieť konkrétnejšie. Takže lepšia regulácia. Doteraz to vyzeralo tak, že sme stiahli mnohé zákony, ktoré z rôznych dôvodov, či už e, nezodpovedali politickému koncenzu, alebo boli zastaralé, ale nesmieme tam nechať medzery pre interpretáciu pravidiel. Je potreba, aby spotrebitelia, občania a podniky mali istotu, takže je to treba skonkretizovať. A lepšie regulovať to tiež nemôže znamenať zjednodušiť, ale zredukovať práva, či už environmentálne alebo sociálne. Znamená to zlepšiť e, vymáhanie, vykonávanie politiky. Takže pokiaľ v jednej oblasti lepšie regulovať, znamená regulovať veľmi dobre, tak to je znamená to, v tomto vnútornom trhu, na, to, na vnútornom trhu aj homologizáciu. A jedna konkrétna vec. Neviem, nakoľko viete o európskom semestri. To je náš jediný nástroj pre homologizáciu politiky v oblasti EÚ e, a tam vytvárame vlastne, alebo to chceme zladiť s vnútroštátnymi politikami. Takže to je ten nástroj, ktorý máme. Nemyslíte si, že v podstate komisia si protirečie, keď sa snaží lepšie regulovať a zároveň robí kroky vzad e, v rámci mechanizmov, ktoré už máme v tejto oblasti, ako napríklad tento európsky semester e, v súvislosti s vnútorným trhom? Yes. Nils. Áno, Nils. Thank you, And, uh... Ďakujem pekne. Ja som tieňovým spravodajcom SAD v veci REFIT a už ste spomenuli veľkú časť eh, mojich otázok. Chcel by som ale povedať eh, to, čo spomínala aj Evelyn, že máme isté hranice, pokiaľ ide o túto správu a týka sa to toho, že nebude prijatá legislatíva pre sociálne práva pre ochranu spotrebiteľa životného prostredia. Musíme si ponechať to existujúce a všetci majú byť súčasťou toho. Prečo to počiarkujeme? Pretože vieme, že sa snažia chopiť tejto príležitosti isté sily, tak aby e, veci zhoršili. Preto sme to počiarkli a ja mám teraz veľmi konkrétnu otázku nakoľko sme vždy požadovali, aby zloženie novej rady pre hodnotenie vplyvu zohľadňovalo rovnakým spôsobom relevantnosť sociálnych, hospodárskych a environmentálnych otázok. Otázka teraz vzniká, akú úlohu bude plniť v rámci tejto rady pán Štojber, eh, ktorý má byť poradcom pre ekonomické záležitosti. Eh, keď sa pozrieme na to, že v rámci eh, tejto rady sú zastúpení všetci všetky, sú zastúpené všetky zainteresované strany, takže môžu sa zohľadniť aj sociálne a ekonomické práva. Arlín? E, ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujem za to, že ste prišli na výbor. Ja som spravodajkyňou, pokiaľ ide o iniciatívnu správu o lepšej regulácii ja teda dúfam, že sa mi podarí s vami posadiť a niekedy sa o tom porozprávať. Každopádne mám dve otázky na vás. V tejto chvíli nemáme príliš veľa času, nazvíš. E, v rámci tohto výboru, okrem iného, pracujeme aj na e, smernici o balíkových zájazdoch pre spotrebiteľov s tým sa spája viacero problémov. E, spotrebitelia idú na webovú stránku, e, dostanú, objaví sa tam nejaké okno, ktoré vyskočí pop-up okno a oni, teda je tam otázka, či akceptujú cookies, e, sú tam rôzne typy tých okien, ktoré vyskakujú a ktoré sú iným spôsobom upravené v jednotlivých legislatívach štátov. Keď sa dostávame k forsírovaniu tej digitálnej agendy, otázka je, že ako komisia vlastne bude zabezpečovať interakciu týchto jednotlivých domén a webových stránok e, tak, aby to bolo jednoduchšie pre spotrebiteľa. To je prvá otázka. Druhá otázka. Vy ste sa vyjadrili, že ten problém nespočíva ani v nedostatku, tak, legis, nedostatku legislatívy. Skôr ide o to, že nie je správnym spôsobom implementovaná. Niektoré krajiny si naozaj nevedú dobre v tomto ohľade E, moja otázka teda je, nakoľko implementácia je tak dôležitá, aké praktické návrhy máte v tejto súvislosti, aby ste zabezpečili lepšie monitorovanie legislatívy zo strany Lisie, Lisie Akensári, nech sa páči. E, ďakujem. Veľmi zaujímavá diskusia. Ja rozmýšľam, prečo e, je toľko obáv ohľadom existujúcej legislatívy a takisto si kladiem otázku, ktorá sa týka toho, že vo všeobecnosti nás e, trápi miera ochrany, ktorá je poskytovaná a nejakým spôsobom to povyšujeme na symbol zlej legislatívy, nesprávnej legislatívy tu mám na mysli použitie rôznych druhov chemických látok. A myslím si, že naozaj potrebujeme to vhodne legislatívne upraviť. E, musíme uvažovať lepším spôsobom, musíme poskytnúť e, lepší e, legislatívny základ v podobných oblastiach, ale napríklad ďalej výskum. Z môjho pohľadu táto legislatíva samotná neposkytne bezpečnosť. Často členské štáty v rámci implementácie a transpozície do vnútroštátneho práva pochybia. Výsledkom je, situácia, ktorú ťažko zvládnu na národnej úrovni. E, napríklad e, vo Fínsku u mňa veľa ľudí sa naozaj domnieva, že to bude jednoduché. Napríklad chcú si kúpiť nejakú e, rybu, nejaký druh ryby, ale je to písané len latinkou, alebo teda je to v nejakom románskom jazyku a potom uvažujú, e, aký zmysel má nejaká legislatíva, keď je plná e, latinských e, mien alebo názvov rýb. Potom nechápu, aký je prínos takéto legislatívy. Napríklad Spojené kráľovstvo sa často prezentuje ako modelová krajina, pokiaľ ide o implementáciu legislatívy EÚ. majú napríklad podobný problém, ktorý sa týka oslavenia legislatívy takýmito zásahmi? Speakers, so Poslední traje rečníci. Langen, pani Šaldemoze a potom moja otázka. Ja, vielen Dank, Frau. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán podpredseda, lepšia regulácia to je dobré a fajn, určite je to uvítania hodné, ale z môjho pohľadu to znamená aj ponechanie vecí, ktoré sa osvedčili a preto by som sa chcel teraz dotknúť e, smernice o zastúpení obchodnom. Tam e, prebehla konzultácia, v tejto chvíli je vyhodnocovaná komisiou a potom v rámci refitu bude e, analyzované, či sa hodí pre ten účel. Myslím si, že tá smernica naozaj prispela k zlepšeniu situácie a vytvorila spolahlivý rámec pre takéto typy zmluv. E, preto to naozaj vítame vyslovene a chcem sa spýtať, e, nakoľko sa osvedčila, či bude ponechaná. A ďalšia vec, e, tu chcem vyslovene podporiť komisiu, pokiaľ ide o uvádzanie uvádzanie na trh týchto osobných vozidiel, lebo aj to je veľmi dôležité eh, z pohľadu európskych občanov a príliš dlho to čakalo na naplnenie. Ďakujem pekne. Kristel Šadelmoze. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa ospravedlňujem za to, že som prišla neskoro, takže som si nevypočula úvod pána Timmermansa Dôvod, prečo som požiadal o slovo, je, že som e, počula e, zmienku o návrhu Made in a o bezpečnosti produktov. Ja som spravodajkyňou. E, dovolte mi najskôr povedať, pán Timerman, že ja som pomerne otvorená, pokiaľ ide o sťahovanie niektorých návrhov vo všeobecnosti. Musíme mať otvorenú myseľ, ak nie, musíme potom diskutovať, čo robiť, aby sme zabezpečili lepšie fungujúcu úniu. Avšak je dôležité, aby sme si vyhradili ďalšie kolo diskusie, pokiaľ ide o návrh, tejto, to, teda návrh, ktorý sa týka bezpečnosti produktov, a ktorý, teda ten Made in návrh. E, my sme už hovorili za, za, za parlament, že sme ochotní o tom diskutovať s radou, ako náhle rada odprezentuje vlastný návrh. Čiže my tu na úrovni parlamentu nehovoríme, že potrebujeme e, konkrétny návrh e, ohľadom Made in z dnešného pohľadu. My hovoríme o tom, že máme ochotu o tom e, rokovať. Ja dúfam, že tá šanca sa nám naskytne skôr, ako to stiahnete, pretože ak to stiahnete, aby ste to prepracovali, tak potom to bude trvať 2, 3, 4 roky eventuálne skôr, ako dostaneme nový návrh. Z svojho času sme mali problémy s dohľadom nad e, trhom, potom s e, bezpečnosťou výrobkov, preto chcem vás apelovať, aby ste sa nad tým zamysleli by ste to zvážili. Teraz, ale keď mám slovo, ešte by som e, dala ďalší podnet e, na stiahnutie, respektíve na prepracovanie, a to sa týka opätovnej registrácie motorových vozidiel. Samozrejme, má to obrovský e, dopad na naše daňové systémy. viem, že tak tomu nie je vo všetkých krajinách, každopádne u mňa je to tak, v mojej krajine a myslím si, že je možné dosiahnuť cieľ tohto návrhu a tým je poskytnutie jednoduchšieho a rýchlejšieho prístupu k opätovnej registrácii o prihláseniu vozidla, bez toho, aby boli nejakým spôsobom ohrozené alebo zhoršené systémy daňové. Čiže chcem, bola by som apelovať na vás, aby ste aj toto zvážili. E, ja mám e, tri krátke otázky za mňa. Možno tie otázky nebudú až tak krátke, ale dúfam, že odpovede budú kladné vo všetkých prípadoch prvá otázka. E, smerujú na nás veľa otázok, ktoré sa týkajú implementácie, ale takisto aj porušenia. počuli ste Anne Marie, ktorá hovorila o rastúcom protekcionizme a vy ste sa toho dotkli. Ja mám pocit, že poslanky a poslanci tohto výboru by chceli zohrávať väčšiu úlohu, pokiaľ ide o monitorovanie implementácie, či nečakať 3-4 roky, kým to prebehne, ale byť zapojený do, tej moni- do monitorovania ale takisto aj e, spomenúť alebo spomenúť niektoré obavy v prípadoch, kedy máme pocit, že ten e, jednotný vnútorný trh nefunguje vhodne. Boli by ste pripravení napríklad v rámci dialógu absolvovať raz mesačne nejakú polhodinovú schôdzu, polhodinové zasadnutie a vypočuť si naše otázky. Vieme, že všetci nebudú mať priestor na to, aby položili svoje otázky, ale aby ste fungovali ako nejakým spôsobom rozhranie aby ste potom smerovali tieto veci aj do verejného priestoru a aby sme začali nejakým spôsobom dialog a my sa pozrieme s koordinátormi na to, ako by to mohlo fungovať, ale ja chcem celý ten systém nastaviť flexibilne, aby tie veci, ktoré my dostávame do našich schránok, aby sme ich mohli ďalej tlmočiť na komisiu a potom o tom eh, sa zhovárať. Moja druhá otázka. Eh, Hovorilo sa o tom, že musíme si eh, pripomenú tie pozitívne stránky a s tou, tými je aj, že jednotný trh eh, zlepšuje podmienky, znižuje eh, administratívnu záťaž a umožňuje spotrebiteľom realizovať transakcie v rámci celej únie. Hovoríme o tom jednom, jednotnom ciele a zrazu sa veci objavujú v našich národných denníkoch a, a hovoria o tom, prečo eh, Únia zasahuje. Nechceme E, takto veci robiť. Niekedy tieto sú diktované z tých e, vykonávacích aktov. Žiadny e, proces nie je dokonalý, keď sa pozeráte na tie vykonávacie akty. Boli by ste ochotní zohľadňovať to, čo sa deje v iných krajinách? V niektorých krajinách je systém istého pripomienkovania. Každé takéto pravidlo sa dostáva do verejnej sféry a je diskutované s verejnosťou. Čiže je tam takáto konzultácia a Takisto to súvisí aj s tým, e, čo sa deje v tretich krajinách, napríklad pokiaľ ide o takúto legislatívu. Neviem, či nám to poskytne, poskytne riešenie, ale môže nám to každopádne napomôcť. pomoc. E, moja tretia otázka sa týka digitálneho e, jednotného trhu. Čím viac sa dozvedám o tomto digitálnom útornom trhu, tak tým viac uvažujem nad daňovým základom pre podniky, tým viac e, si spomínam na to, čo urobila generácia mojich rodičov v veciach spoločného trhu a tým viac ma to nabáda robiť viacej v otázkach digitálneho trhu. E, bohužiaľ, táto vec sa dotkla malých e, podnikov, drobných podnikov. Práve keď sme sa snažili pre nich niečo spraviť, niečo pozitívne, mohli by ste sa prosím pozrieť na to, či je niečo v našich silách, čo by mohli spraviť pre tieto malé podniky, ktoré e lámu pod ťarchou takejto politiky. E, nechceme, aby e, to, táto, táto harmonizácia alebo toto vytváranie jednotného trhu bola e, výhovorkou pre vyhýbanie sa daní, ale každopádne je možné z vašej strany spraviť niečo preto, aby to bolo pozitívne pre malé a stredné podniky. 6 minút pre vás. Oh Bože, skúsim rýchle. Ja myslím, že som nedostatočne e, zodpovedal otázky, ktoré položil pán poslanec Dante a tým som vyvolal isté nedorozumenie, e, v ktorom potom nechtiac pokračovala pani Šaldemoze. Dovolte mi tu teraz povedať veľmi jasne, pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov, tak aby sme sa pochopili. Viem, že už to prešlo prvým čítaním v parlamente, viem, že naďalej na tejto veci pracujete s radou, snažíte sa získať mandát na trialog. Takisto viem, že otázka Made in ešte e, nezískala väčšinu. A ja len chcem veľmi e, jasne povedať a explicitne, že komisia je, vám, je vám k dispozícii, aby bolo možné nájsť riešenie, ktoré bude praktické, aby som to takto povedal, bez e, nejakého ideologického potonu. Myslím, že že vieme, že príjmanie legislatívy na európskej úrovni, pokiaľ ide o bezpečnosť e, výrobkov, že to je vhodné, ale musíme to robiť tak, aby to bolo potrebné, aby to nebolo príliš zaťažujúce pre spoločnosti, spoločnosti a to bude aj prístup, ktorý si osvojí komisia. Áno, máme rozdiely, pokiaľ ide o výklad týchto vecí medzi členskými štátmi. E, Všade, kde sa ocitám, tak e, malé a stredné podniky mi dávajú stovky príkladov, ja som sa rozprával s predstaviteľmi e, šrotovní vo Francúzsku a oni konajú podľa predpísanej legislatívy, ale mm, urobili niečo nad rámec. Ešte pridali veci k tejto legislatíve. Napríklad nemôžete napríklad platiť za zošrotovanie e, vo Francúzsku hotovosti. A to dáva zmysel za, ist- za istých okolností. Môžete tak ale urobiť vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku. Eh, pardon, eh, v Belgicku, eh, Nemecku a Holandsku. A čo to znamená potom? Všetci vedia, že v rámci šotovania alebo šotovní sa točí obrovské, sa točí obrovské peniaze aj v hotovosti. A to nie je v súlade s princípom jednotného trhu, keď istá krajina má oveľa prísnejšie pravidlá aj napriek tomu, že chápem dôvod, prečo sú takéto pravidlá, ale to má istý dopad. Ak sa nerovnakým spôsobom implementujú tieto pravidlá, tak potom vzniká otázka, mm, aký je ten vnútorný jednotný trh. Ešte jeden príklad, aby som počiarkol e, to, čo sme spomínali, aby sme si to viac uvedomovali. Otázka chemických látok. Aj na úrovni komisie, pravdepodobne aj e, v parlamente fungujeme v rámci istých izolovaných skupín. Máme napríklad e, pravidla, ktoré sa týkajú chemických látok v vo výrobkoch. E, niekedy sú to tie isté chemické látky, ale v iných e, výrobkoch sa na ne vzťahujú iné pravidlá, pretože sú za, zodpovedné za tieto chemické pravidlá, za pravidla, teda za chemické látky a pravidlá, ktoré sa k nim vzťahujú iné výbory. Napríklad e, v pracích práškoch sa používajú podobné chemické látky ako v kozmetických prípravkoch, ale v tých tých e, pracích práškoch sú povedané oveľa vyššie hodnoty týchto chemických látok, ako je to v forenskej A pritom dochádza ku kontaktu s kožou v obi dvoch prípadoch. Ale prečo je to, prečo sú prípustné takéto rozdiely? Pretože tam chýba horizontálny pohľad a pretože sa to štiepi medzi viaceré výroby, e, výbory. E, neviem, či by pomenovanie alebo ná, názvy rýb e, vo finčine viedli k riešeniu problému, ale určite e, to keďže sa nepreloží nejaký názov, tak to môže ovplyvniť spotrebiteľské správanie a môže to vytvoriť problém. Otázka semestra. Pomerne často sa to spomínalo. E, znamená to, že už nie je dôležitý vnútorný trh. Práve, že opačne, e, vnútorný trh je tak podstatný, že si myslím, že musíme byť aktívni v rámci všetkých e, tých krokov procesu Ja by som to skôr rád riešil takým komplexným spôsobom, tak aby sme sa ubezpečili, že pridáme väčšiu hodnotu, aby sme neriešili len otázku tých pravidelných správ. ale ja som si pozorne vypočul vaše návrhy, my to pretavíme do na- našich úvah o tom zlepšení možnom a ja som si pozorne poznamenal, čo ste povedali a ja vám dám vedieť, ako sa k tomu postavíme. A e, pokiaľ ide o doktora Štojbera, nevedel som, že je aj profesorom. Ja ho vždy hovorím pán doktor Štojber a tomu boha to stačí. Viem, že je poradcom pre prezidenta a aj pre mňa a je naozaj veľkým prínosom pre nás, e, pokiaľ ide o informovanosť o veciach, je veľmi aktívny, často spolu telefonujeme a naozaj veľmi mi pomáha, ukazuje mi veci, ktoré nie fungujú dobre a naozaj rád e, ho využívam ako takúto podporu, ale ak chceme, aby tá správa bola užitočná, tak musí tá správa byť e, podporená všetkými zainteresovanými stranami. Toto som aj povedal. Ja si myslím, že je naozaj škoda, že skupina doktora Štojbera nedokázala vypracovať správu, ktorá by našla podporu všetkých členov skupiny Štojbera to je istým spôsobom meškaná príležitosť. Ja nechcem viniť nikoho za to. Ja som to nebol súčasťou, nebol som v tomto procese, ale bolo by to každopádne silnejšie, keby to bolo podporené. Ja sa preto chcem uistiť, že všetkých zapojím. Odbory, spotrebiteľské organizácie, organizácie na ochranu životného prostredia, tak aby sme sa ubezpečili, že v rámci našej snahy o lepšiu reguláciu e, nebudeme e, nejakým spôsobom zaslepený či už environmentálnym alebo sociálnym hľadiskom alebo protienvironmentálnym, protisociálnym. Digitálny jednotný trh a potreba zjednodušenia. Myslím, že máte úplnú pravdu, musíme sa tým zaoberať. Spomenuli ste vec, o ktorej som už uvažoval istý čas, ale podpredseda Ancip a komisár Ettinger sa tým budú veľmi pozorne zaoberať. Niekedy treba jednoducho použiť sedliacký rozum a pozrieť sa na to, ako používame e, sieť. Tieto okna, ktoré vyskakujú, tieto pop-upy, je to súčasť tiež európskej legislatívy, ale otázka je, e, prečítali ste si naozaj to, čo sa tam zobrazí, alebo hneď ste to zaklikli? E, úprimne treba odpovedať. Čiže treba sa na to pozrieť že aj takým jednoduchým sedliackým rozumom, či všetko, čo upravujeme, či to dáva zmysel. Čiže Treba to takouto logikou vnímať a to by pomohlo hlavne z pohľadu digitálneho jednotného trhu. Nebudeme však naivní, nakoľko, aj keď teda je digitálny, to neznamená, že je lepší nevyhnutne tento trh. To by bolo také moje úvodné stanovisko, ale samozrejme je to na komisároch ďalej sa touto vecou zaoberať. Pokiaľ ide o implementáciu, Komisia vlastne má pomerne silné nástroje, ako sa ubezpečiť e, o tom, že členské štáty budú implementovať legislatívu EÚ a musíme ich však využiť. Je to otázka politickej vôle a odvahy, e, aby boli použité a komisia naozaj sa zaviazala, že budú takéto nástroje používané. Nepotrebujeme nejaké dodatočné nástroje. E, nechcem teraz používať nevhodné metafory, ale potrebujeme odvahu, aby sme ich použili. A my vám preukážeme, že to tak bude a ja som aj uviedol dôvody, prečo sa tak domnievam. Musím ďalej povedať, že pokiaľ ide o tie konkrétne otázky, ktoré ste mi položili, ja nemám v tejto chvíli konkrétne odpovede. E, ja sa spojím so zodpovednými komisármi a postaram sa o to, aby ste dostali písomnú odpoveď. Môže byť, pretože v tejto chvíli nemám odpovede. E, či je komisia pripravená na akékoľvek úrovni eh, pravidelne sa stretávať za vašim výborom, pokiaľ ide otázky implementácie? Odpovedám áno. Nebudem eh, teraz prezentovať nejaký konkrétny spôsob, ako to urobiť, ale je to vynikajúca myšlienka mať pravidelný kontakt. Naozaj by som to vnímal ako obrovský krok vpred, keby Európsky parlament by institucionalizoval tento záujem, keby bol vyšli inštitucionálny rámec eh, pre tento záujem o implementáciu. To by bolo záujme aj e, komisie. Implementačné, teda vykonávacie delegované akty, to bude súčasťou medziinstitucionálnej dohody, e, pokiaľ ide o lepšie zákonodárstvo. E, nechcem ešte predbiehať, samozrejme oprieme sa aj o skúsenosti z tretich krajín. Každopádne vždy budú ťažkosti s týmito technickými záležitostiami, ktoré nie je možné upravovať na úrovni primárnej legislatívy, ale možno budeme musieť nájsť novú rovnováhu ako signatári Európskeho dohovoru, e, sme sa domnívali, že toto môže byť odpovedou na ten, ten problém, na to blízko. No, na to blízko z toho, to, to, tej, tej, tej, tej, legislatívne bludisko, do ktoré sme sa dostali, ale budeme sa musieť na to znova pozrieť. Pokiaľ ide o DPH, tak e, mnohí to spomenuli, viem, že komisia sa tým zaoberá. Dneska nebudem odpovedať, ale môžem vás uistiť v tom, že to je jedna z vecí, kde som ja presvedčená o tom, že ak by sme boli bývali spravili hodnotenie dopadov na záver legislatívneho postupu, tak by sme boli zistili, že to má potenciálne neočakávané dôsledky pre tých najdrobnejších podnikateľov a myslím si, že som zodpovedala na väčšinu otázok, aspoň teda robil som, čo som mohol. Ďakujem veľmi pekne za vynikajúce diskusné kolo. Naozaj ste zodpovedali vynikajúco na množstvo rôznorodých otázok. Ďakujem pekne a prajem vám veľa šťastia pri ďalších stretnutiach s parlamentnými výbormi. Takisto aj veľa šťastia pri návšteve všetkých, všetkých e, zostávajúcich členských štátov z 28. Ďakujem pekne.